Eh, Srdečne vás vítam na dnešnom zasadení nášho výboru. Vítam tu kolegyne, kolegov, zástupcov komisie a rady, pracovníkov parlamentu, ako aj eh, poslucháčov. Srdečne vás vítam ešte raz na zasadení nášho výboru. Osobitne by som chcela privítať eh, poslancov zo švédskeho parlamentu, ktorí pracujú v skupine pre e, rovnosť pohlaví a oni nás dnes prišli navštíviť, aby si pozreli, ako my pracujeme na tejto téme v Európskom parlamente. Srdečne vás vítam. Potom tu máme aj ďalších návštevníkov zo Švedska a ide tu o obce Rydaholm a Vislanda, zástupcov týchto obcí a aj vás ten privítať ako poslucháčov na našom zasadaní. Bod 1. Prijatie programu schôdze a chcela by som vám navrhnúť niečo a síce išlo by o doplnenie nášho programu. Išlo by o diskusiu o ústnej otázke na komisiu a týkalo by sa to e, štatútu alebo dokumentu, ktorý sa zaberá e, právami žien. Toto by sme mohli zaradiť nášho programu v rámci bodu 13 a pani Bauer požiadala o slovo, nech sa páči. Köszönöm szépen, elnök asszony. Tekintettel arra, hogy... Vzhľadom na to, že podľa nášho programu zajtra budeme mať výmenu názorov s pani komisárkou Vien Reding a keďže budeme mať aj schôdzu koordinátorov hneď za tým, navrhujem, aby sme na schôdzi koordinátorov rozhodli, čo chceme, aký osud chceme dať charte ľudsk- ženských práv. Samozrejme, že tu máme rozličné informácie a ja by som nerada prijala dnes e, nejaké rozhodnutie o niečom, o čom si môžeme až zajtra urobiť názor. Takže prosím, aby sme túto otázku e, na dnešnom programe neriešili, ale aby sme to dali na schôdzu koordinátorov. Ďakujem. Tak, Bauer, Mrs. Ďakujem pekne, pani Bauer. Nech sa páči, pani Cornelisen. Thank you. Um... Ďakujem pekne. Myslím si, že pani Bauer má pravdu pri tom, keď hovorila, že mali by sme o tomto diskutovať na úrovni koordinátorov, aby sme vedeli, o čom budeme vlastne diskutovať, potom aj s pani Reding. A ako koordinátorka by som si vypočula názory aj ďalších členov nášho výboru, aby som to mohla zohľadniť potom eh, v rámci diskusí na úrovni koordinátorov. Tak, ok, fru Thomsen, vás... Ďakujem pekne. A teraz pani Thomsen. Ďakujem. Myslím si, že je veľmi dôležité, aby sme diskutovali o charte žien na úrovni nášho výboru a diskutovali o tom s pani Redin, ktorá vstupuje komisiu. E, súvisí to s tým, že keď pán Barozo v rámci svojej kampane, keď chcel byť e, potvrdený opätovne ako, ako predseda komisie, vtedy sme sa ho chceli spýtať, ale sme sa pýtali, či bude prezentovať chartu žien a on povedal áno, v mene komisie budem prezentovať takúto chartu a my zatiaľ nie sme spokojní s touto chartou, lebo zahrňa to iba komisiu a nie všetky inštitúcie Európskej únie a nemá to tú potrebnú formu, preto trvám na tom, aby sme mali diskusiu o charte pre ženy. Ďakujem pekne. Mrs. Parvanova, good. Pani Parvanova, nech sa páči. Ďakujem pekne, pani predsedníčka. Nechcela by som opakovať to, čo už bolo povedané, ale myslím si, že ten záväzok, ktorý nám povedali komisári ako predseda komisie, pri tých pracovných hraňajkách, to sa odlišovalo od toho, čo tu máme teraz a je pre nás preto veľmi dôležité, aby sme mali túto diskusiu. A pre všetkým, čo sa týka pracovného programu komisie, nevidíme tam vlastne nič, čo by sa týkalo rodového násilia a myslím si, že náš, náš výbor by mal vyvíjať tlak a mali by sme dostať jasnú odpoveď na tieto otázky. Takže ja vôbec nie som spokojený s tým návrhom a podľa mňa by sme mali o tom diskutovať. Ďakujem pekne. Pani Parvanova, teraz pani Jana Kodakis. Yes, um, yes, it's a very important... Ďakujem. Táto charta je veľmi dôležitá vec a mám trošku obavy, že o čom to vlastne budeme diskutovať, keďže nevieme, čo nám chce povedať pani Reding. Takže asi bolo lepšie, keď sme počkali vlastne na výsledky zajtrajšieho stretnutia, aby sme videli, ako sa to bude vyvíjať, kam to bude smerovať a potom budeme poznať tie fakty, o nich môžeme diskutovať a budeme sa opierať o to, čo oni chcú spraviť. Takže ja chcem to navrhnúť, aby sme si vypočuli najprv pani Reding. Tak, fru Ďakujem pekne, pani Figueredo. No, Ďakujem. Ja súhlasím s tým, čo tu povedali moje predrečníčky v tom zmysle, že e, potrebujeme vyjasnenie tejto otázky, pretože skutočne nám slúbili rozpravu a e, to sa nestalo. A samozrejme, že my musíme vedieť, čo budeme robiť. Takže ak tu máme zajtra pani Reding, tak e, budeme mať možnosť s ňou o tejto téme hovoriť, ale musíme prijať nejaké stanovisko a preto si myslím, že konferencia, ale aj výbor a takisto aj e, stanovisko, ktoré predniesla pani predsednička, e, tak mali by sme do nášho pracovného programu e, zakomponovať ešte teda jeden bod, ktorý je oprávnený, o ktorý tu žiadali kolegyne. A myslím si, že buď pred alebo po výmene názorov s pani Redingovou by sme si mali tu vymeniť názory o aktivitách, ktoré budeme rozvíjať v rámci tejto otázky v našom výbore. Ďakujem pekne, pani Figueiredo. A teraz pani Záborská, nech sa páči. Ďakujem pekne, pani eh, Ja by som chcela podčiarknuť že pani Bauer nespochybnila ani nebola proti tomu, aby sme v našom eh, výbore diskutovali o charte. Pani Bauer hovorila len o timingu. Hovorila, kedy zaradiť tento bod na program rokovania. Ja si myslím, že program schôdze, tak ako bol navrhnutý, to znamená, že zajtra diskusia s pani Reding e, e, schôdza koordinátorov a potom logicky by malo nasledovať, aby najskôr túto tému prerokovali e, politické skupiny. A ja si myslím, že je začiatok legislatívneho obdobia a nič nestratíme, ak tento bod zaradíme na normálnu schôdzu, ktorá bude v nasledujúcom mesiaci. Ďakujem pekne. Eh, Ďakujem pekne, pani Záborská. A teraz má slovo pani Bauer. Uh, I have nothing, nothing to add, just I, I... Nemám tomu vlastne čo doplniť. Iba by som chcela zdôrazniť, že nie som proti diskusii na túto tému. Ide skutočne iba to načasovanie. To je to, čo mi trošku vadí, a som si istá, že nie je žiaden dôvod, prečo sa máme ponáhľať. To znamená, že najprv by sme si mali vypočuť, čo nám vlastne bude prezentovať pani Reding. Ďakujem. Tak, Ďakujem pekne a teraz pani Morein. Si, madame la Ďakujem, pani predsednička. Ja plne zdieľam to, čo v druhom vystúpení povedala pani Bauer. Keď som si vypočula jedných aj druhých, tak myslím si, že e, všetci zdieľame tú myšlienku, že toto je dôležitá otázka a my si želáme e, skutočne sa do nej zahlbiť a zamyslieť. A netreba si zamieňať rýchlosť a prenáhlenie sa a vlastne vypočutie pani Redingovej je veľmi dôležité e, predtým, ako my e, budeme schopné navrhať, navrhovať veci a zaujímať stanoviska a mať plodnú e, diskusiu. A práve z tohoto dôvodu ja som za to hlas múdrosti radí to, čo e, z, z, veľmi stručne navrhla pani Bauer. Ďakujem. Ďakujem pekne aj za vaše názory. Chcela by som iba pripomenúť, že to vlastne, o čom diskutujeme, je, aby sme do nášho programu zahrnuli aj otázku, to by sa týkalo zajtrajšieho dňa, je to ústna otázka, o ktorej by sme diskutovali potom, ako by sme mali stretnutie medzi 9. a 10. zajtra s komisárkou Reding. A Pochopila som to tak, že sú tu viaceré názory na to, vlastne, či si máme dať na program túto otázku zajtra alebo nie. Chcela by som pripomenúť, že je to skutočne iba ústna otázka a nejaký prípadný text uznesenia, to bolo niečo, o čom by sme diskutovali neskôr. Takže je to skutočne iba ústna otázka, ktorá sa zameriava na to, aby sme položili otázku komisie, komisie o tom, akým spôsobom chcú naplniť chartu pre práva žien. Keďže tu sú rôzne názory, chcela by som navrhnúť, aby sme hlasovali o tom, o tom či sa tento bod má zahrnúť na zajtrajší program alebo nie. Tí, ktorí sú názoru, že by sme mali doplniť tento bod 13a do nášho programu zajtra, poprosím, by zvihli ruku. Takže kto chce diskutovať o tomto bode? Against. Kto je teda proti? Abstention. Zdržal sa niekto? Nikto. Dobre, takže sme rozhodli, 10 členov hlasovalo za to, aby sme doplnili ten bod do programu a 8 bolo proti. Takže výsledok je, že ten bod zahrnieme na náš zajtrajší program a bude to teda bod 13a. Čo sa týka ďalších návrhov na úpravu programu, pani Tom sa navrhla, aby ten bod, ktorý sa týka rozvoju potenciálu zamestnanosti v novom udržateľnom hospodárstve, teda bod 5, by sa stal vlastne bodom 4 nášho programu, takže by sa to vymenilo s bodom, ktorý sa týka sociálneho začlenenia žien patriacich etnickým menšinám. Súhlasíte s tým? Dobre, takže sme schválili náš program schôdze. Ďalší bod. Schválenie zápisníc zo schôdzi, ktoré sa konali 23. februára, respektíve 7. apríla. Zápisnice máte v vašich podkladoch a ak nebudú predložené žiadne pripomienky do konca schôdze, budeme považovať tieto zápisnice za schválené. Dobre, a teraz sa hneď dostávame k ďalšiemu bodu, a to je bod 4. A to je rozvoj potenciálu zamestnanosti v novom udržateľnom hospodárstve. A koordinátori rozhodli 30. novembra, že vypracujeme stanovisko pre výbor pre zamestnanosť v súvislosti s rozvojom zamestnanosti v novej zelenej udržateľnej ekonomike. Pani Thompson bola určená ako spravodajkyňa a Hneď by som dala slovo pani Thomsen a poprosím ju o úvod dnešnej diskusie. Nech sa páči, pani Thomsen. Øh, Ďakujem pekne, pani predsednička. Máme tu situáciu, kde je kríza v Európe a vidíme, že tá ekonomika, v ktorej žijeme a ten trh práce, ktorý budeme mať po kríze, jednoducho bude inakší ako to, čo sme mali eh, pred krízou. No Danish translation today, so I'll try. Nemáme tu teda preklad, tak začnem, alebo pokúsim sa po anglicky. Takže prechod k novej ekonomike nastane po prekonaní krízy európske hospodárstvo. Nebude samozrejme také ako pred krízou. A pokiaľ ide o znižovanie verejných služieb a opatrení na rodovú rovnosť. Toto sa samozrejme bude týkať hlavne žien. 75 zamestnancov vo verejnom sektore sú práve ženy. Takže my by sme podľa mňa mali využiť príležitosť, ktorá pred nami stojí. A to je naozaj nevyhnutné, aby sme využili hospodárskú krízu na to, aby sme e, tento podľa rodov segregovaný trh práce zreformovali, pretože budúcnosť, úspech v budúcnosti bude závisieť od zelenej ekonomiky, od informačných a komunikačných technológií a tak ďalej. Keď sa pozrieme na sektory energetiky a životného prostredia, vidíme, že 80 až 85 pracovných miest vykonávajú muži. A my by sme e, tú segregáciu mali prekonať na trhu práce a preto je dôležité, aby sme pripravili ženy, aby dokázali v novo, novej ekonomike, v novom zelenom sektore zaujímať pozície na všetkých úrovniach. To znamená, že musíme pracovať vo vzdelávaní, odbornej príprave, v technických odvetviach. A tiež Európsky sociálny fond by sme mali využívať na tieto účely. Iba 10 podľa mojich informácií tohto Európskeho sociálneho fondu išlo v minulý rok na programy vzdelávania žien. Takže tu by sme sa mali viac posnažiť. Ďalšia vec, mali by sme zabezpečiť, aby ženy mohli úspešne pôsobiť v nových sektoroch s nízkymi emisiami CO2, teda v nízkouhlíkových sektoroch. Teda, aby ich práva v týchto nových sektoroch boli zabezpečené. Ďakujem. Ďakujem pekne, pani Thompson. A otváram diskusiu pre vaše názory. Pani Cornelisen, nech sa páči. Um, <clears throat> ďakujem. Ja som si tú správu naozaj s radosťou preštudovala. Podľa mňa je to téma mimoriadne aktuálna, mimoriadne dôležitá pretože momentálne sa zaoberáme stratégiou Európa 2020. Ide o to, aby sme si stanovili priority v Európe v oblasti zamestnanosti na najbližšie 10 ročie a preto je naozaj mimoriadne dôležité, aby v tom bola zohľadnená aj tá rodová dimenzia. Ja som tiež členkou výboru EMPO. Tam pracujeme o usmerneniach pre zamestnanosť a tam tiež táto rodová dimenzia musí byť zdôraznená. Takže my túto správu naozaj dokážeme využiť ako input pre našu prácu vo výbore EMPO. Tiež ma potešilo, že pani Schröter je spravodajkyňou vo výbore pre zamestnanosť. Ona bola, myslím, že 10 ročia členkou výboru FAM Takže toto nám napomôže ísť cestou mainstreamingu. Ja si myslím, že správa pani Thompson je dobrým doplnením napríklad eh, zameranie na vzdelávanie, odbornú prípravu, tak aby ženy mohli byť úspešné v nízkouhlíkovej ekonomike, tiež boj proti segregácii na trhu práce, prekonávanie rozdielov s dovom ohodnotení žien a mužov. Jeden z veľkých problémov, ktoré teraz máme, je to, že momentálne nemáme dostatok prostriedkov, takže naozaj dôraz na mm, navýšenie prostriedkov v tejto súvislosti je veľmi dôležitý. Samozrejme, že som sa už zamýšľala aj nad tým, aké pozvoňovacie návrhy by tú správu mohli vylepšiť. Myslím, že nie je veľa čo doplňať, ale možno by bolo dobré, keby sa v tých sektoroch, kde dominujú momentálne muži, vytvorili také podmienky, ktoré by umožnili sklbiť rodinný a pracovný život, zlepšenie podmienok na pracovnom mieste. Ďalej je potrebné zdôrazniť, že nízkouhlíkové hospodárstvo nie je len oblasťou high-tech pre špičkovo kvalifikovaných inžinierov, ale že je to eh, vec zasahujúca do všetkých sektorov. A ešte by som bola rada, keby sa tu kladol dôraz na demografické zmeny, na starnutie populácie. Pevne verím, že tá trvalá udržateľnosť eh, bude teda zachovaná, alebo sa nám podarí dosiahnuť, ale eh, napriek tomu tu máme stále dočinenia s negatívnymi trendami, starnutím so starnutím obyvateľstva, takže ženy by mali ostávať na trhu práce dlhšie a je potrebné zatraktívniť na to podmienky. Ja som tieňovou spravodajkyňou vo výbore EMPL pre usmernenia, pre zamestnanosť a naozaj, naozaj na tieto účely využijem aj správu pani Thompsona. Teším sa teraz na pripomienky ostatných kolegov. Tak, Ďakujem pekne, pani Cornelisen. Pani Záborská, nech sa páči. Merci beaucoup, madame la présidente. Ďakujem, pani predsedníčka. Chcela by som tiež poďakovať pani Tomsen za jej návrh stanoviska. Nazdávam sa, že stratégia Európa 22 nastieňuje politický rámec na budúcich 10 rokov a je to priamo prepojené so správou, o ktorej teraz e, diskutujeme. Mali by sme to využiť a navrhnúť zoznam svojich želaní. E, vyžaduje si to politickú tvorivosť, najmä v oblasti politiky pre ženy a trhu práce. Sú tu však aj veľké e, rizika zachovať bývalé koncepty politiky zamestnanosti. E, súčasné koncepty by mali byť považované skutočne za nové. Pokiaľ ide o pani Garcia Pérez, jej návrh a pozmenujúci návrh sa mi veľmi páči, lebo tam hovorí, že my sa nemôžeme upínať na ekonomické modely, ktoré sú už vyprázdnené, nemajú svoju podstatu, ale mali by sme sa zameriavať na to, že udržateľný rozvoj je založený na takej e, dielbe práce, ktorá je už prekonaná. My potrebujeme nové modely, ktoré sú založené na poznatkoch, znalostiach a inovácii. Či si myslím, že prílišná regulácia nemusí vždy zlepšiť každodenný život. E, porážka, neúspech Lisabonskej stratégie, e, demografické požiadavky, E, otázky spojené s tými najchodobnejšími ženami a e, monoparentálne rodiny. Toto všetko nás núti k tomu, aby sme prijali kreatívnejšie, e, pružnejšie opatrenia, ktoré by boli skutočne namierené na pomoc ženám. Chcem doložiť ešte toľko, že v tejto správe nemôžeme zabudnúť a musíme uznať informálnu prácu e, takisto závislých ľudí. E. Ďakujem pekne, pani Záborská. A teraz dostane slovo pani podpredsednička Morin. Merci, madame la Ďakujem, pani predsednička. Aj ja by som sa chcela pripojiť k poďakovaniam, tak ako ich vyjadrila aké boli vyjadrené k e, pani Tomsen za jej prácu, je veľmi dôležité, ako pani Cornelius a ja som vo výbore pre sociálne záležitosti a touto správou sme sa dotkli skutočne podstaty a tam musíme byť skutočne presní a musíme mať vôľu riešiť to. Prečo? Pretože kríza oslabuje E, situáciu žien, ktoré už aj tak boli v, e, vo veľmi e, takej nerovnovážnej pozícii v spoločnosti. My teraz vidíme, že veľká väčšina žien už má diplomy, že oni lepšie študujú ako muži a napriek tomu e, sme tu svedkami príliš veľkých platových rozdielov. Ženy často majú len veľmi také prekerné zamestnania a e, vlastne ich e, profesionálna kariéra je chudobnejšia. Žena potrebuje pracovať 5 rokov na to, aby mala rovnaký plat, aký muž dosiahne po 4 rokoch. A naozaj s tým sa nemôžeme uspokojiť. Táto správa, ako aj teda e, následná práca vo výbore pre sociálne záležitosti bude práve v tomto smere. Musíme sa sústrediť na redukciu rozdielov v platoch. Po druhé, na ustanovenia, ktoré sa týkajú zosúladenia rodinného a profesionálneho života, pretože ženy vždy budú konfrontované e, s touto bariérou, a keď budeme vyvíjať úsilie na vzdelávanie mladých žien, tak je potrebné, aby paralelne mali možnosť zosúladiť odborný a profesionálny a rodinný život. Po tretie, treba zvýšiť e, účasť Európskeho sociálneho fondu a tú časť, ktorá je určená na odstránenie nerovnosti v profesionálnom živote medzi ženami a mužmi, na využívanie a na stimulovanie vzdelávania, celoživotného vzdelávania. My tu musíme stanoviť nový cieľ. No a potom štvrtý a posledný bod je, že by sme mali brať do úvahy predlžovanie života, lebo ženy žijú ešte dlhšie ako muži a to znamená, že e, sú tu nové pracovné miesta v sociálnej oblasti, ktoré by sme mali vedieť, zdôrazňovať tak, aby z nich mali užitok všetci a, na, a tomu sa naozaj musíme venovať. Ďakujem pekne, teraz pani Bauer. Thank you so much. Uh... Ďakujem pekne. Mnohé z toho, čo som chcela povedať, tu už odznelo. Dovolte mi len, aby som ocenila prístup pani Thompson. Ja som si istá, že budúca ekonomika nebude rovnaká ako tá, ako sme poznali pred krízou. Na zreteli je potrebné mať tú skutočnosť, že všetky predpovede hovoria o tom, že nahradenie stratených pracovných miest nebude rovnakým spôsobom Nové pracovné miesta zrejme vzniknú takých okrajových pozíciách. Pôjde napríklad o systém služieb, e, systém poskytovania starostlivosti a tiež pôjde o pracovné miesta pre vysoko kvalifikované pracovné sily v progresívnych odvetviach. Takže na pamäti je potrebné mať to, že koncept stratégie 2020 vychádza z cieľa zvýšiť o štvrtinu zamestnanosť žien zo 60 na 75. Toto je ale nemožné, pretože, alebo je to nemožné bez toho, že by boli prijaté naozaj seriózne opatrenia, pokiaľ ide o zladenie pracovného a rodinného života a pokiaľ ide o poskytovanie starostlivosti o rodinných príslušníkov. Takže toto je podľa mňa kľúčová vec v súvislosti so správou pani Thompson. Toľko teda z mojej strany. Ďakujem. Ďakujem pekne, pani Bauer. A na záver, pani Kosta a potom dostane slovo pani Thompson pre záverečný komisár. Nech sa, eh, komentár. Nech sa páči, pani Kosta. Grazie, prezidente. Um... Ehm, Ďakujem, pani predsednička. Ja som si naozaj e, vysoko cenila návrh pani Thompson. Myslím si, že skutočne vystihla podstatu. Mám dve otázky, ktoré ešte možno predlžiť. Prvá, sa týka skutočnosti, že ženy musia musia e, sa snažiť zapojiť do, e, do udržateľnej ekonomiky sociálnej a pokiaľ ide o nové spôsoby e, výroby z organ- Medzinárodnej organizácie práce, môžu brať do úvahy viac organizáciu E, práce, ktorá sa viac orientuje na flex security a brať do úvahy aj rodinnú situáciu. Bolo by zaujímavé venovať pozornosť sociálnej zodpovednosti podnikov, ktoré by mali viac brať do úvahy nový typ organizácie práce, mali by sa viac zameriavať na ženy e, a na zosúladenie rodinného a pracovného života, najmä u žien. Po druhé, pokiaľ ide o Európsky sociálny e, fond, ja som v mojom regióne mala toto na starosti počas 5 rokov a myslím si, že tam je dôležité uvedomiť si, či sú tam ženy zapojené alebo nie. A myslím si, že na budúci rok budú nové e, spôsoby čerpania sociálnych fondov a pred touto hlavnou myšlienkou mainstreamingu treba venovať väčšiu e, pozornosť dvom veciam. E, pozornosť ženám, lebo možno nejaký koktejl, nejakú takú dobrú zmes, ktorú by sme pripravili, tá by bola veľmi zaujímavá. Môžeme e, e, zobrať do úvahy túto myšlienku, že by sme sa mohli vrátiť ešte a prehodnotiť hlavné ciele EFS. Ďakujem pekne, pani Kosta. Toto je veľmi dôležitá otázka do budúcnosti a vidíme to na tom, aká bola rozsiahla diskusia. A ešte sme napríklad nakoniec pridali dvoch rečníkov do nášho zoznamu. Nech sa páči. Dobrý deň, vážené kolegyne. Dobrý deň, vážené kolegyne, vážení kolegovia. Som rada a dúfam, že bude fungovať tlmočenie zo Slovenčiny, lebo doteraz nemám zariadený. Ze slovenštiny není možné tedy. Prepačte, ale nemáme tu tlmočenie Mohli by ste hovoriť po anglicky? Po francúzsky prípadne? Anglicky, ale nejsem si jistá, zda budu schopná vystihnout to, co jsem chtěla vystihnout v českém jazyce. Je to velmi obtížné. So, I can speak English, but it's... Takže budem hovoriť po anglicky, pokusím sa, ale samozrejme, že je to veľký rozdiel hovoriť materinským jazykom alebo cudzím. The, the translation from, from Slovak. But... Práve som počula, že tlmočenie do Slovenčiny ide, to ma mrzí, pretože môj asistent požiadal o tlmočenie pre mňa. Bolo to pred rokom či pred pol rokom. Ale to hlavne, čo som chcela povedať, je, že Rovnosť je dôležitou témou. Mám pocit, že niekedy zabudáme na samostatne zárobkovo činné ženy. Ide o skupinu žien, ktorá nie je zohľadnená v ochranných opatreniach. A ja mám pocit, že na ne zabudáme, ako by sme ich nepotrebovali. to osoby, ktoré nie sú zamestnancami, respektíve sú zároveň aj zamestnávateľom, aj zamestnancom, pôsobia v nejakom odvetvi a robia všetko, čo je v ich silách. Rovnako ako samostatne zárobkovo činní muži. Kvalita ich práce je rovnaká ako v prípade mužov. A mne sa zdá, že na túto skupinu žien často zabúdame. that's uh, my contribution here and uh, thank you very much. Takže toľko z mojej strany, ďakujem. Vám tak, ok, ja beklaga. Ďakujem pekne, je mi ľúto. A žiaľ, nemôžeme mať na každom zasadaní výboru tlmočenie do všetkých jazykov. Skutočne mi to ľúto. A teraz dostane slovo pani Figueiredo. Nech sa páči. Ďakujem, pani predsednička. Naozaj otázka jazykov je veľmi dôležitá, ale eh, chcem tiež sa vyjadriť k tejto téme, pretože aj ja som autorkou stanoviska vo výbore ITRE a je to jeden zo sektorov, kde sa najviac, kde najviac vystáva práve tento problém rovnosti. Vieme, že najväčší rozdiel v platoch je práve v priemysle. V priemere e, dosahuje ešte dnes 30 Pred časom sme v tomto výbore vypracovali správu o úlohe žien v priemysle a tam sme škontatovali, e, že situácia je takáto. A dnes priemysel je sektorom, kde nezamestnanosť je ešte stále jedna z najvyšších a ženy tam majú najviac ťažkostí e, pracovať dôstojne. Myslím si. A v zásade súhlasím s tým, čo kolegyňa prezentuje, pani Thompson. A myslím si, že by sme ešte mohli doplniť e, isté úvahy o tejto otázke, ako aj o obavách e, ohľadne týchto pracujúcich žien v priemyselnom sektore, ktorý prebieha kde prebiehajú veľké zmeny a oni často sú ohrozené nezamestnanosťou, stávajú sa nezamestnanými a ak aj nie sú nezamestnané, e, naďalej tam e, dochádza k veľkej e, nerovnosti v odmeňovaní. Ďakujem pekne, pani Figueredo. A teraz dostane slovo pani Thompson Eh, na záverečné komentáre. Nech sa páči, pani Thompson. Thank you very much. Ďakujem. Myslím, že tu odznelo veľa dôležitých vecí ako doplnení mojej správy. Eh, súhlasím s mnohým z toho, čo tu odznelo. Podľa mňa na to, aby sme dosiahli cieľ 75 to nie je povinná výška 75 žien na trhu práce, tak musíme tvoriť taký systém, ktorý skombinuje súkromný život a pracovný život. V mojej krajine momentálne pracuje 71 žien a je to preto, lebo je u nás zabezpečená starostlivosť o deti aj o starších. Toto je samozrejme nevyhnutný predpoklad pre vysokú účasť žien na trhu práce. Preto je potrebné zdôrazniť demografické zmeny, starnutie populácie, ako to bolo povedané, pretože budeme potrebovať na európskom trhu práce pracovné sily. Nedostok sa objaví už e, o pár rokov pretože počet ľudí odchádzajú do dôchodku bude vyšší než počet ľudí, ktorí vstupujú na trh práce. Tiež súhlasím s tým, že je potrebné venovať sa sektoru priemyslu, teda konkrétne tým priemyselným sektorom, kde dochádza k výrazným zmenám. A v neposlednom rade ide o sektor energetiky, pretože, a to je potrebné uviesť, máme tu smernicu o obnoviteľných zdrojoch energie, kde sa uváža, uvádza, že v roku 2020 20 európskej energetiky by malo byť z obnoviteľných zdrojov. Momentálne dosahujeme asi 9 takže je potrebné za 10 rokov dosiahnuť zdvojnásobenie. Toto bude obrovské, obrovská investícia, najväčšia v histórii Európskej únie a tých 20 je povinný cieľ. Preto je potrebné zamerať sa na tento sektor, na znižovanie emisí CO2 a na energetickú účinnosť, teda efektívne využívanie energie. Mnohé pracovné miesta v novom hospodárstve budú skôr takými, e, kde sa nebude vyžadovať veľká kvalifikácia a ženy by mohli vykonávať takéto e, pracovné miesta. Teda nemusí, nemusí iba o inžinierky. Napríklad veľmi málo žien pôsobí v povolaní elektrikára. A toto je oveľa lepšie praco- e, platené povolanie, než e, napríklad poskytovanie starostlivosti. Takže v tejto oblasti by tiež ženy mohli pôsobiť v oblasti energetickej účinnosti, tak aby sme znižovali spotrebu energie. Takže je potrebné si uvedomiť, že je mnoho takýchto typov zamestnaní, e, ktoré by mohli byť perspektívou aj pre ženy. A momentálne v týchto povolaniach ženy pôsobia len vo veľmi malej miere. Ďakujeme ešte raz pekne za všetky vaše poznámky. Musím e, žiaľ odísť, pretože sa e, spojím s e, danskými odbormi učiteľov. Presne budeme hovoriť o tejto problematike. Ďakujem pekne, pani Thompson. Držím vám palce a ďakujem kolegyňam, kolegom, ako je pani Thompson, za angažovanú diskusiu. Čo sa týka časového plánu, 11. máj do 12. to je lehota pre pozmeňujúce návrhy. Hlasovanie na výbore bude 22. a 23. júna. Výbor pre zamestnanosť bude hlasovať 14. júla a potom na plenárke to bude v septembri. Teraz sa dostávame k bodu 4 nášho programu. Ide tu o sociálne začlenenie žien patriacich etnickým menšinám. A ako si iste spomínate, koordinátori rozhodli v novembri, že vypracujeme správu z vlastnej iniciatívy na túto tému. A táto žiadosť bola potom schválená. Zároveň sa uskutočnilo verejné vypočutie. To sa uskutočnilo 7. apríla a to slúžilo na prípravu tejto správy. Pani Parvanová je naša spravodajkyňa a rovno je dávam slovo na úvodné slovo. Nech sa páči. Thank you, Madam President. Um... Ďakujem, pani predsedníčka. Chcem sa poďakovať všetkým kolegom a kolegyňam za to, že túto politicky citlivú otázku zverili práve mne ja sa teším, že náš výbor má veľmi konzistentný prístup, vychádzajúc zo správ pani Jaroka z júna 2006 o rómskych ženách. Máme tu aj správu z oktobra 2006 pani Kráca o ženách imigrantkách. A my sme teda využili oba tieto správy ako základ pre prípravu mojej správy, ktorú vám teraz prezentujem. Mali sme naozaj vynikajúce výpočutie, pomohlo nám odhaliť mnohé otázky súvisiace s touto problematikou. Tiež eh, sa nám podarilo eh, načetnúť niektoré riešenia, takže vychádzam vo svojej správe práve z tohto vypočutia, ako aj s z tieňovými spravodajcami. Ďakujem všetkým za veľmi cenné príspevky. Dúfam, že kolegovia mali čas si správu naštudovať, hlavne dôvodovú správu, ktorá detailnejšie vysvetľuje, aké boli moje ciele, ktoré som sledovala v mojej správe. Bolo tu niekoľko otázok, ktoré odzneli v pôvodnej diskusii s kolegami, pokiaľ ide o rozsah mojej správy či sa to týka iba žien z etnických menšín, rómiek alebo aj migrantiek. Samozrejme, že to politicky veľmi citlivá otázka. A pre mňa je kľúčové, že táto správa sa snaží zborazniť tú skutočnosť, že keď hovoríme o rodovej rovnosti, tak hovoríme o všetkých ženách, všetkých ženách, ale v skutočnosti mnohé ženy z politiky rodovej rovnosti vôbec neprofitujú z týchto integračných politik, takže mojou ambíciou nebolo nejako špeciálne definovať menšiny etnické menšiny, národnostné menšiny, historické menšiny. To sú rôzne pojmy, ktoré sa v tejto súvislosti využívajú. Ale môjim cieľom bolo hovoriť o tom, ako všetky ženy, ako každá žena by mohla profitovať z Európskej charty základných práv. Počas vypočutia sme sa dozvedeli, že niektoré členské štáty nemajú štatistické údaje, pretože podľa ich legislatívy nie je možné získavať údaje vychádzajúce z etnickej príslušnosti. Preto si myslím, že je mimoriadne dôležité poukázať na túto skutočnosť, aby sa to riešilo v súvislosti s Európskou chartou základných práv. Musíme sa nadalej zameriavať na to, že rovnosť je otázkou týkajúcou sa všetkých osôb, bez ohľadu na to, odkiaľ pochádzajú, a to v každej jednej politike Európskej únie. Pokiaľ ide o názov mojej správy, Ide o integračné politiky v EÚ, potom ide o ženy z etnických menšín a potom ide o politiku rodovej rovnosti. E, v týchto troch e, oddieloch sa zaoberám určitými podmienkami, určitými faktormi, ktoré vplývajú na proces e, spoločenskej integrácie žien zo skupín etnických menšín, hlavne pokiaľ ide o vzdelávanie, zdravotníctvo, pokiaľ ide o sociálne, sociálnu oblasť, zamestnanosť a finančnú pomoc. Tieto tri sekcie boli dôležité na to, aby sme identifikovali, kde sú problémy a zároveň prišli s riešeniami tak, aby sme umožnili ženám z etnických menšín profitovať z rôznych politík na národnej aj európskej úrovni aby sme umožnili spoločenskú integráciu týchto osôb so zohľadnením osobitných potrieb takýchto skupín žien, zohľadnením princípov rovnakého prístupu a diskriminácie pre všetkých občanov Európskej únie. Toto je princíp európskych integračných politík. Ja teda vítam vaše pozmeňovacie návrhy k týmto trom sekciám mojej správy. Pevne verím, že sa nám podarí dosiahnuť čo možno najširší konsenzus. Teším sa spoluprácu s všetkými tenými spravodajcami tak, aby integrácia žien zo, z etnických menšín sa naozaj stala skutočnosťou. Pokiaľ ide o časový harmonogram, mám následovný návrh. Dnes sa rozpráva pozmeňovacie návrhy 11. mája hlasovanie vo FAM 22. 23. júna a potom ak to teda bude dodržané, ak nevybuchne nejaký ďalší vulkán, tak by to potom mohlo byť v júli na pléne. Dovolte mi, aby som navrhla budúci pondelok, ak tu budú kolegovia a kolegyne, aby sme 10. maja mohli mať stretnutie tieňových správodajcov to bude teda pred tým 11. májom lehotou na pozmeňovacie návrhy. Naozaj sa teším na spoluprácu s eh, Mali by sme byť naozaj silný tým, lebo tá téma sa týka všetkých bez ohľadu na eh, názorovú príslušnosť alebo národnú príslušnosť. Ďakujem. Vám tak, fru Parvanova. Ďakujem pekne, pani Parvanová. A ako prvá dostane slovo pani Boskúr, nech sa páči. Dankjewel, voorzitter. Uh, nou, ik wil eerst beginnen om mevrouw Parvanova te bedanken voor... Ďakujem pekne, pani predsedníčka. Chcela by som sa poďakovať za správu. Musím povedať, že obsahuje mnohé dôležité aspekty a teraz by som sa chcela na niektoré z nich zamerať. Poprvé, chcel by som povedať, čo mi trošku chýba v tej správe a v tej súvislosti predložím aj viacero pozmeňujúcich návrhov, je úloha spoločenstva ako takého. Musia existovať aj určité organizácie, musia vzniknúť napríklad ženské organizácie aj v rámci e, národnostných menšín, lebo ak predsa niekto niečo chce rozbehnúť, musí spolupracovať so ženami e, v danej menšine, v danej komunite. E, preto podľa mňa bolo dobré, keby sa posilnil tento aspekt. Dôležité, aby sa ženy aktivizovali. To je skutočne zásadné. Existujú tu opatrenia, ktoré môžu pomôcť v oblasti vzdelávania, školení a tak ďalej. A okrem toho je dôležité zabezpečiť, aby tu boli nástroje, ako napríklad jazykové kurzy pre ženy. Dôležité je, aby tieto kurzy potom ženy aj e, navštevovali. Vzdelávanie je celkovo veľmi dôležitá téma. Okrem toho si myslím, že e, je dôležité neustále zdôrazňovať to, že je dôležité to, aby bola zabezpečená dobrá sociálna integrácia pre ženy, lebo to je veľmi zásadné aj pre deti a ich integráciu. Podľa mňa je dôležité, aby tento aspekt dostal do popredia. Takýmto spôsobom nepomôžeme len ženám, ale pomôžeme aj tým komunitám, kde tieto ženy žijú. A čo sa týka toho, čo povedala Parvanova vo svojej správe, čo sa týka údajov a zisťovania údajov, to je veľmi dôležité, sama to aj spomenula. A myslím si, že čo sa týka žien patriacich etnickým menšinám. Áno, e, pre nich platia tiež určité práva. Problémom je to, že častokrát o tom nevedia. Preto je dôležité, aby to bolo uvedené v tej správe. Ešte by som chcela dodať, že ak v spoločnosti, v jednotlivých e, etnických skupinách vznikne polarizácia, a to myslím napríklad na Rómov v jednotlivých štátoch, častokrát vzniká určitý, určitá diskriminujúca e, retorika, ktorá sa týka týchto skupín a to potom vedie k tomu, že sociálna participácia rómskych žien sa zhoršuje. Toto sa týka napríklad aj moslimských žien bolo by možné spomenúť viacero príkladov, viacero štátov a na prvom mieste spomeniem štát, odkiaľ pochádzam, je Holandsko. Tam je skutočne veľmi silná polarizácia. Moslimské ženy majú veľké problémy nájsť nejaké praktikum alebo prácu, majú problém nájsť zamestnanie, preto lebo častokrát nemôžu získať potrebnú prax a bola by som rada, keby sa aj to spomenulo v našej správe. Ďakujem pekne pani Boskúr a slovo má teraz pani Bauer. Nech sa páči. Thank you so much. Ďakujem pekne. Chcela by som skutočne oceniť ten prístup spravodajkyne k tejto téme, lebo je to veľmi citlivá a veľmi zložitá téma. Musím dokonca povedať, že je to veľmi zložitá téma. A v tejto súvislosti mám viacero otázok a komentárov. Čo sa týka tých otázok, úvodné ustanovenie M, overujem v dvoch jazykových verziách, ale stále tomu poriadne nerozumiem. Mám pocit, že asi sa tam vyskytla nejaká chyba, alebo neviem si to nejako iným spôsobom vysvetliť. Spravodajkyňa hovorí o práve na integráciu mám pocit, že pravdepodobne by tam malo byť uvedené právo byť integrovaný. A to nie je to isté. Možno, že jedna z tých verzií je správna a preto by som chcela poprosiť o objasnenie. Lebo byť integrovaný a integrita, integrácia, to, je, to sú rozdielne veci. Potom, čo sa týka medzikultúrnych mediátorov v rámci EÚ, nemám e, jasnú predstavu o tom, ako by napríklad komisia mohla v tejto otázke posúť, ako by mohla zlepšiť situáciu. To sú moje otázky a poprosila by som o objasnenie. A teraz, čo by som chcel doplniť niektorých, na niektorých miestach mám pocit, že tento text je slabší ako tá existujúca legislatíva. ktorá vychádzala z existencie určitých pozitívnych krokov, pozitívnych snách, ktoré sa týkajú boja proti tej situácii, ktorá mohla byť označená ako diskriminujúca. Máme tu princíp občianstva, ktorý sa uplatňuje, ktorý znamená nepriamu diskrimináciu a podľa môjho názoru toto je veľmi silné opatrenie pri tých dvoch smerniciach, ktoré sa týkajú nediskriminovania. Čo sa týka toho konceptu ako celku, mám pocit, že sa tu miešajú tradičné národnostné menšiny s migrantami. A nemyslím si, že toto je dobrý spôsob riešenia, lebo v konečnom dôsledku mohlo by tam nejaké nedorozumenie, napríklad bod 5, využiť Európsky integračný fond. To predsa nemá nič dočinenia s národnostnými a etnickými menšinami. predsa tento fond je určený pre integráciu migrantov. Stále mám pocit, že je nevyhnutné jasne rozlišovať medzi národnostnými menšinami, ktoré žijú stovky rokov spolu s majoritným obyvateľstvom a potom sú tu na druhej strane migranti, ktorých podmienky a okolnosti, v akých žijú a potreby sú úplne rozdielne. Tak, ako to uvedené v tom dokumente, že nerozlišujeme medzi dvomi kompletne rozdielnymi spoločenstvami, ak teda to, to neopravujem, myslím si, že táto správa nebude mať dobrú hodnotu. A nepom- to pre nepomôže. Ďakujem pekne. A slovo má teraz pani Kiel Nielsen. Nech sa páči. Ďakujem. Najskôr chcem poďakovať pani Parvanovej ktorá skutočne sa pustila do veľmi ťažkej a komplikovanej témy, ktorá si vyžaduje veľa práce. Bravo, ja už som sa vyjadrila minule a bohužiaľ, možno sa budem trochu opakovať, ale naozaj si myslím, ako povedala pani Bauer, je tu istá komplexnosť, ktorú treba riešiť spoločne E, menšiny e, Rómovia nie sú jedinou menšinou. Migrant, máme tu migrantov, legálnych, ilegálnych a máme tu žiadateľov o azyl. Takže si myslím, že bude veľmi dôležité a potrebné vyjasniť a oddiferencovať tieto kategórie žien, pretože si myslím, že v jednotlivých kategóriách tie problémy nie sú rovnaké a prostriedky a opatrenia, ktoré môžeme my aplikovať, nie sú takisto nutne tie isté. Čiže myslím si, že bude potrebné zdôrazniť vyjasnenie medzi týmito rozličnými kategóriami a takisto by bolo možné pozrieť sa ešte aj na otázky integrity, integrácie. Myslím si, že na to ste už zodpovedali. Myslím si, že to už tam bolo, takže to by bolo všetko. Ďakujem. Okay. Ďakujem pekne. A teraz dostane slovo pani Pali Adeli, nech sa páči. Ďakujem Pani Parvanová, gratulujem vám k tejto odvahe e, pustiť sa do takej zložitej a zároveň veľmi dôležitej témy. Nechcem Mm, chcela by som povedať, že som nemala e, veľa času na skúmanie tohto návrhu správy. Dostala som ho len v piatok popoludní, ale po rýchlom prečítaní musím povedať, že súhlasím e, s tým, čo povedali kolegyne, ktoré sa vyjadrili predo mnou. Skutočne tu existuje otázka, ja, je tu nedostatok e, takej jasnosti, pokiaľ ide o témy, o etnické menšiny, národnostné menšiny a migrujúce obyvateľstvo. Toto musí byť spresnené a vyjasnené, pretože aj Európska únia takisto e, nenašla a ne, nevytvorila jasnú a presnú definíciu etnických menšín a národnostných menšín. Takže vy sa o to, pani Parvanová, snažíte tieto ťažkosti, e, tieto, e, e, tieto akési také zachytné body existujú a možno, že tá definícia menšin, či už etnických alebo iných, tam by sme mali spoločne vlastne zohľadniť tie ženy, ktoré nemajú právo E, také, aké majú ostatné ženy v Európskej únii, pretože ženy, ktoré patria k národnostným menšinám a teoreticky majú rovnaké práva ako ženy, ktoré nie sú súčasťou týchto menšín, tak oni sa neodlišujú od tých žien, ktoré sú predmetom tejto správy, ale tieto ženy veľmi často zažívajú problémy, ktoré E, vychádzajú z ich vlastného prostredia, z ich vlastnej komunity, napríklad prístup k vzdelávaniu. Ale nejde tu o rozhodnutie len jednoducho, že teda by sa to týkalo ženy a že žena sa rozhodne. Nie, takéto rozhodnutie jej vnúcuje jej vlastné prostredie a ona má sama potom takéto zábrany. Často to nie je potom chyba členského štátu ani Európskej únie, ale je to chyba vlastne prostredia, v ktorom táto žena e, žije a e, komunita, z ktorej pochádza. Myslím si, že to by bolo dobre, keby sa to spomenulo aj v návrhu správy. A keďže ja som tieňovou spravodajkyňou k tejto správe, určite budeme mať e, možnosť o tejto otázke hovoriť, ale ešte sa vrátim k tej mojej hlavnej námietke k vaš, prístupu. Je to veľmi seriózny prístup, je to veľmi dôležitá téma, ale od okamih- v okamihu, keď nedisponujeme európskou definíciou, možno, že by bolo vhodné, keby sme požiadali o definíciu v tejto správe. Toto by umožnilo a správe získať väčšiu hodnotu. Ako povedala pani Bauer, ak sa vlastne vyhneme tým nejakým pasciam, ktoré predstavujú národnostné menšiny, migrujúce menšiny a tak ďalej. Myslím si, že si to ešte budeme mať príležitosť predebatovať. Ďakujem pekne. a Teraz si vypočujeme komentári zo strany zástupcov komisie. Nech sa páči. Good afternoon, my name is I'm from the Gender Equality. Ďakujem pekne, ja som z jednotky DG Employment pre rodovú rovnosť. Na úvod by som sa chcela poďakovať spravodajkyni za jej eh, správu z vlastnej iniciatívy. Ako už povedalo viacero poslankyň, ide o tému mimoriadne zložitú. Integrácia žien z etnických menšín je však dôležitou témou. Je tu viacero štúdií, ktoré poukazujú na to, že sú vystavené viacnásobné diskriminácii a práve preto komisia pripravila roadmap pre rovnosť mužov a žien na rok 2006 až 2010 a v nej zdôraznila dôležitosť e, bojovať proti viacnásobnej diskriminácii žien z etnických menšín. Máte pravdu, že Zlepšenie situácie týchto žien si vyžaduje mobilizáciu viacerých nástrojov politík, nielen rodová rovnosť a politika proti diskriminácii, ale aj sociálna inklúzia, zamestnanosť a ďalšie oblasti politík. A toto všetko správa uvádza. Sú tu určité otázky, ktoré by som ja chcela teraz načrtnúť Jednou z takýchto oblastí je to, že keď sa hovorí o integračných politikách, tak e, väčšinou sú to politiky zamerané na občanov tretich krajín, teda migrantov, tak aby títo boli lepšie integrovaní do spoločnosti v hostovskej krajine. Ale pozrime sa na sociálnu inklúziu znevýhodnených skupín. Toto sú nástroje, ktoré spadajú pod sociálnu inklúziu. Takže pokiaľ ide o etnické menšiny, pokiaľ ide o národnostné menšiny, niektoré môžu, niektorí možno spadajú do oboch definícií, ale naozaj je tu rozdiel medzi integráciou a inklúziou, takže je potrebné toto takto aj rozlišovať. Pokiaľ ide o štatistiky, o získavanie údajov, áno, toto je mimoriadne zložitá otázka, zber údajov na základe etnickej príslušnosti. Mnohé členské štáty to nerobia, neumožňuje to ich legislatíva. V každom prípade sú tu určité možnosti, ako sa dostať k informáciám týkajúcim sa jednotlivých etnických skupín. Napríklad prieskum trhu práce už eh, sa venuje alebo vychádza z údajov štátna príslušnosť, národnosť a tak ďalej. E, tiež sa zaoberáme integráciou e, menšín a e, ďalších generácií v menšinách. Toto sú všetky Eurostatu, ktoré tiež vlastne vychádzajú z miesta narodenia rodičov. Takže my chceme, aby všetky prieskumy týkajúce sa pracovnej síly od roku 2014 obsahovali údaje rozdelené podľa týchto spomínaných faktorov. Ďalšia vec, ktorú sa chcem venovať, to je vzdelávanie. Komisia podporuje inkluzívne vzdelávanie. To znamená, aby aj znevýhodnené skupiny mali prístup ku kvalitnému vzdelávaniu s väčšinovou populáciou, teda aby tu nebola nejaká segregácia vo vzdelávaní. Veľmi často dochádza k tomu, že znevýhodnené menšiny e, sa dostávajú do e, vzdelávacích zariadení s nižšou kvalitou a to samozrejme zhoršuje aj ich výsledky. Komisia však chce, aby mali aj menšiny prístup k, ku kvalitnému väčšinovému vzdelávaniu. E, Toto by teda mal byť cieľ ďalší bod, vy ste o ňom hovorili, ide o dôležitosť zvyšovania povedomia osôb pôsobiacich v právnom sektore a my už sa tomu venujeme, my už školíme sudcov a ďalších profesionálov v oblasti antidiskriminačných opatrení, antidiskriminačného práva a rodovej rovnosti. Toto sa nám veľmi osvedčuje, pretože sudcovia a ostatní právnici často nepoznajú predpisy európskeho práva v tejto oblasti. A ešte posledná vec, ak dovolíte, Ide o Európsky inštitút pre rodovú rovnosť. Iste viete, že tento sa momentálne zakladá. 1. júna tohto roku by mal začať plne nezávisle fungovať a jeho hlavnou úlohou bude získavanie, šírenie údajov a informácií s cieľom podporiť komisiu pri príprave politik, ale inštitút ako taký nebude politiky implementovať. Toto je potrebné si uvedomiť. V súvislosti s uh, správou, o ktorej momentálne hovoríme, a ešte posledná vec – nie som si istá, či viete, že sme pripravili takúto správu o etnických menšinách a rómskych ženách, pokiaľ ide o rodovú rovnosť. Táto správa obsahuje informácie z 30 európskych krajín. a Presne tam opisuje problémy súvisiace s prípravou európskej definície etnických menšín alebo menšín ako takých. V tej správe sa tiež hovorí o situácii žien z etnických menšín v rôznych oblastiach. Ide o prístup k vzdelávaniu, k zamestnaniu, k financovaniu, k zdravotnej starostlivosti a tak ďalej a tak ďalej. Takže tá správa by mohla pre vás byť zdrojom informácií, datočných informácií. Pri príprave vašej správy môžem vám dať dispozícii niekoľko vytlačkov prostredníctvom sekretariátu. Ďakujem za pozornosť. Ďakujem pekne a slovo má pani Parvanová na záverečný komentár. Nech sa páči. Ďakujem pekne všetkým kolegom za prednesené komentáre. Viacerí kolegovia spomínali sme ten rozdiel medzi migrantami a národnostnými menšinami, preto ja som spravila osobitný bod a síce som to chcela vysvetliť tak, že ak chcem byť taký ambiciozný a že by sme chceli sa zahľadiť tej veci a prísť s definíciou, samozrejme sú tam rozdiely medzi problémami národnostných menšín a migrantov ako takých. To sa týka nielen žien, ale špecificky žien. Musíme si uvedomiť, že boli by tam určité národnostné ako politické problémy. Čo ja by som nechcela, je, aby táto správa niekde zostala medzi radou, komisiou a politickými skupinami. Mne osobne je jedno, akým spôsobom vznikli tie problémy u žien, ktoré patria k narostným menšinám. Zásadné je to, že tieto problémy mali. Ako tento problém vznikol, to sa má riešiť na národnej úrovni, tým sa majú zahrávať politiky, a musíme si uvedomiť, že máme členské štáty, ktoré majú iný prístup k uznávaniu toho, či nejaká skupina je národnostnou, náboženskou menšinou alebo nejakou inou, alebo či sú to migranti, uchádzači o azyl a tak ďalej. Mali sme tu vypočutie, kde boli zastupcovia menšín a mimovládnych organizácií a tam sme sa dozvedeli, sú tu aj tretí, je to tretia generácia migrantov a vlastne je otázka tu bola, že čo, čo, čo vlastne bude s nimi? Oni už budú ako úsadená menšina, alebo zostanú menšinou na veky vekov? Čo sa týka niektorých krajín, ako napríklad e, Belgická alebo Grécka, tam je iný prístup, čo sa týka e, nejakého historické, historické definície menšín. Tuto v Belgicku sú Flámy a Valóni. Oni sa nepovažujú za menšinu alebo väčšinu. Takže aby tu nebol nejaký protiklad a nedorozumenie, mali by sme sa zamerať na samotné problémy a na dopad politík, ktoré by sme mali navrhnúť, alebo ktorí by sa mali zaoberať týmito problémami, aby sa podarilo tieto problémy vyriešiť. Čo sa týka vašich návrhov, áno, boli to dobré témy ako vládne organizácie, vzdelávanie, integrácie detí. Samozrejme, my sme limitovaní, čo sa týka počtu slov v rámci tejto správy. Samozrejme, my sme otvorení tejto téme, a dôležité je, aby tu bol aj priestor pre pozmeňujúce návrhy. A ja som skutočne otvorená vašim návrhom. Čo sa týka zberu údajov, plne súhlasím s komisiou, ale stále to neznamená, že tie údaje by sme mali zbierať iba pre účely zamestnanosti. Napríklad Pamätajte si, že čo, keď, sa, keď ide o historické menšiny, kde ide o krajinu pôvodu, krajinu narodenia, tam to nie je veľmi dôležité. Takže treba nájsť nejaký spôsob, ako by sa to dalo ďalej riešiť v oblasti získavania údajov, čo sa týka toho inštitútu pre rovnosť pohlaví. Možno je to taká lingvistická otázka a potom mm, možno to tak, ako to bolo uvedené, tam to nebolo veľmi šťastne uvedené. Chcela by som povedať, že možno bolo lepšie tam, aby tam bolo napísané, že, že, že predniesť návrhy na implementáciu. Niečo v tom zmysle. A určite je veľmi dôležité mať informačné kampane. A ďalej pracovať na tom, ako zapojiť samotné komunity ja sa spolieham na vaše pozmeňujúce návrhy a komentáre a pevne verím, že spoločne nájdeme určitú cestu, ako vyriešiť tieto citlivé otázky pozitívnym spôsobom tak, aby boli všetci spokojní, aby sme riešili tento problém, lebo ak by táto správa niekde zostala vysieť, bolo by to škoda, Dôležité je celú otázku doriešiť do konca. A myslím si, že našim cieľom je určite nájsť pozitívne riešenie pre túto zásadnú vec. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne pani Parvanovej. Pani Parvanová vlastne už aj informovala o časovom pláne, takže môžeme pokračovať ďalej. Máme tu bod 6. Európska taká služba pre vonkajšiu činnosť. Koordinátori rozhodli v marci, že sa vypracuje správa o tomto balíku. Ide tu o určité opatrenia, ktoré sa týkajú Európskej služby pre vonkajšiu činnosť Skrátne sa tomu hovorí EEAS. A dnes máme diskutovať o etablovaní EEAS. Potom sú tam ďalšie časti, ktoré sa týkajú rozpočtových aspektov, ako aj získavanie personálu. Ten dokument, ktorý tu máme dnes, je iba v angličtine, ale všetky jazykové verzie budú prístupné do lehoty pre pozmeňujúce návrhy. Pani Franciska Brandner bola vymenovaná za spravodajkyňu. Ona sa dnes žiaľ nemôže zúčastniť našej schôdze, ale pani Cornelisen nahradí pani Brandner a rovno dávam slovo pani Cornelise. Nech sa páči. Thank you. Yeah. Ďakujem pekne. Pani Brandner má iné naliehavé povinnosti. Zrejme o niekoľko týždňov porodí. V septembri sa vráti medzi nás. Samozrejme, že sa bude touto správou zaoberať naozaj veľmi intenzívne. Je jednou z koordinátorok, koordinátoriek vo výbore pre zahraničné veci a zaoberá sa práve s riadením Európskej služby pre vonkajšiu činnosť. Takže ak dovolíte, ja ju nahradím vo výbore FAM spolu s pani Lunaček, ktorá je s pani Brantner tiež koordinátorkou v AFETE. E. Takže naozaj je veľmi dobre informovaná o tejto problematike. Naozaj sa teším, že výbor pre rodovú rovnosť pripravuje stanovisko k Európskej službe pre vonkajšiu činnosť. Je tu mnoho medzaných organizácií, ktoré fungujú bez toho, že by mali nejakú rodovú dimenziu a politici nášho typu sa musia snažiť o mainstreaming, o zradenie rodovej problematiky na program aj takýchto organizácií. Toto je však často veľmi zložité presadiť tento mainstreaming. A teraz máme šancu v službe pre vonkajšiu činnosť rodové hľadisko zaradiť od samotných počiatkov. To, čo sa uvádza v správe, Ide hlavne o paritu, pokiaľ ide o personál a pokiaľ ide o obsahové otázky. Tá parita, to by malo byť rozdelenie postov 50 k 50, pokiaľ ide o šéfov delegácií, ale aj pokiaľ ide o ostatné úrovne. Ja si myslím, že to je veľmi dôležitá vec. Nielen preto, lebo potrebujeme, aby ženy prispievali k našej zahraničnej politike, potrebujeme ich input, ale potrebujeme ísť príkladom. Ja som pred niekoľkými mesiacmi navštívila Bosnu a hovorila som s organizáciami pre práva žien a vypočula som si, že stále Európska únia hovorí o tom, že je dôležité, aby ženy boli zastúpené v rozhodovacích procesoch, ale že toto stále iba počujú a že na vysokej pozícii ženu v Európskej komisii v živote nevideli. Takže toto je naozaj zlý signál. Takže my musíme ísť príkladom, aby sme boli dôveryhodní z externého hľadiska. Tiež by som chcela zdôrazniť potrebu zastúpenia žien, percentuálneho zastúpenia žien na všetkých úrovniach, tak aby tu nevznikol ten tzv. sklený strop. Je tu mnoho medzných organizácií, ktoré sa vyjadrujú k rodovej rovnosti vo svojich stanovách, ale keď sa pozriete na konkrétne čísla, tak tieto nesedia e, s ustanoveniami v stanovách a my by sme chceli, ako som už spomínala, ísť príkladov. Preto navrhujeme, aby sa v centrále zriadilo oddelenie, ktoré sa bude zaoberať rodovou dimenziou vo vonkajšej činnosti. Uvediem jeden príklad, kde by to mohlo byť dôležité, napríklad hajcké e, zemetrasenie, Následne tam boli utečenecké tábory a tam rodové aspekty zohrávali dôležitú úlohu. hlavne pokiaľ ide o sexuálne násilie, znásilňovanie v takýchto táboroch. Preto je potrebné, aby tá vonkajšia činnosť mala nejaké oddelenie, ktoré sa bude takýmito otázkami zaoberať napríklad toalety, eh, aby boli oddelené pre ženy a mužov. Toto je za nebo jednoduché riešenie, ale pomáha. Potom vzdelávanie diplomatického personálu, eh, v tom by mala byť zakomponovaná rodová dimenzia, tak aby všetci priamo v teréne, ženy aj muži si uvedomovali rodové otázky. Pokiaľ ide o rozpočet, tam musia byť eh, určité um, ustanovenia, uh, pokiaľ ide o rodovú rovnosť. Európsky parlament by bol rád, keby tu bola demokratická kontrola, možnosť demokratickej kontroly vonkajšej služby a uh, vysokej predstaviteľky pre zahraničnú politiku. Uh, takže dúfam, že mm, všetky politické skupiny podporia tieto myšlienky. Ďakujem pekne, pani Cornelisan. Ako prvá dostane slovo pani podpredsednička Morín. Merci, madame. Ďakujem, pani predsednička. Moje vystúpenie sa vráti e, k tomu, čo, a teda budem hovoriť za Mariane Delčeva, ktorá je e, tieňovou spravodajkyňou za Európsku ľudovú stranu, pokiaľ ide o Európsku služ- zahraničnú službu, vonkajšiu službu. E, pani Marian Delčeva e, dnes celý deň nie je prítomná a preto sa nemôže zúčastniť dnešnej popoludňajšej schôdze. Preto ma poprosila, aby som ju zastúpila. Takže E, teraz ja vlastne svoj hlas e, dávam jej výrazom a jej posolstvu a počúvajme, čo nám hovorí. Chcem privítať e, tento návrh stanoviska o návrhu rozhodnutia rady, ktoré vytvára Európsku službu vonkajšej činnosti. Ak výbor pre práva žien a rovnosť šanci dostal príležitosť vypracovať takéto stanovisko, tak to je preto, že vlastne e, že rodová rovnosť je centrálnou témou v tejto novej službe. Toto stanovisko navrhuje riešenia pre rodovú nerovnováhu, e, ktoré sa môžu e, prejaviť, ak my nedáme e, E, čierne na bielom, teda na papier, svoje ciele v tejto oblasti. Vytvorenie Európskej služby pre vonkajšiu činnosť malo v úmysle zvýšiť viditeľnosť Európskej únie vo svete. E, tento servis umožní Európskej únii disponovať štruktúrou, ktorá bude adekvátnym za reprezentantom EÚ na medzinárodnej scéne a môže reprezentovať našu činnosť na svetovej scéne. Preto si myslím, že je dôležité, aby, táto Európs- aby tento európsky výklad, e, ktorý vlastne e, E, bude mať delegácie v celom svete, bol akousi avantgardou rovnováhy medzi mužmi a ženami na všetkých hierarchických úrovniach. Rokovania medzi radou a parlamentom v tejto téme sú zložité. Členské štáty sa nedokázali dohodnúť s parlamentom, najmä pokiaľ ide o otázku E, rozpočtovej kontroly, štruktúry e, tejto služby, ktorej predsedá pani Ashton, a takisto ani štatútu zamestnancov. Rovnováha muži ženy je tu veľmi dôležitá. A ja si myslím, že my by sme nemali ešte zaťažiť e, negociátorov, že by sme požadovali špecifickú časť rozpočtu na E, túto témy. Pani Ashton povedala, že hľadá kvalifikované osoby. A kvalifikované osoby sú rovnako ženy ako aj muži. Takže my musíme vychádzať z tohoto princípu, aby sme mali diplomatickú službu na efektívnej úrovni. Ďakujem pekne. Ešte niekto by sa chcel vyjadriť z našich členov? Ak nie, tak e, by som sa chcela spýtať pani Cornelisen, či by chcela preniesť nejaký záverečný komentár, nech sa páči. Áno, chcela by som sa poďakovať pani Moren Chartier v mene pani Brantner za jej komentáre. Ja viem, že tie rokovania sú zložité, a rozhodne by sme mali my ako výbor pre práva žien prezentovať naše argumenty a presadiť ich. Neviem, či by to veľmi komplikovalo tú vec, lebo sú ešte aj niektoré veci, ktoré sú podstatne aktuálnejšie ako toto. Ja som vďačná za vašu podporu a počkám si na konštruktívne pozmeňujúce návrhy, ktoré budú prednesené. Ďakujem pekne za pozornosť. Ďakujem pekne, čo sa týka časového plánu. Lehota pre pozmeňujúce návrhy 18. mája do 12. Hlasovanie na výbore 22. 23. júna. Dobre, pokračujeme ďalej. Dostávame sa k bodu 7 nášho programu je to posledný bod našej dnešnej schôdze. Predtým, ako budeme pokračovať 17.15, našu schôdzu spolu s výborom LIBE. Bod, o ktorom máme diskutovať, je vykonávanie európskych právnych predpisov týkajúcich sa práv žien a rodovej rovnosti. Pozadie za tým je, že koordinátori nášho výboru rozhodli v septembri respektíve zhodlíme sa na tom, že otázky súvisiace s tým, ako implementujú členské štáty legislatívu v oblasti rodovej rovnosti, to je to, čo by, čím sa mali zaoberať a prijalo sa rozhodnutie, že budeme pracovať na návrhoch, ako budeme postupovať v tejto oblasti. Som veľmi rada, že dnes si vypočujeme všeobecnú prezentáciu zo strany zástupcov komisie a budeme hovoriť o vykonávaní európskych právnych predpisov týkajúcich sa práv žien a rodovej rovnosti. Toto je teda taký prvý krok ktorý nadvezuje na diskusiu, ktorú sme mali, ktorú sme mali na, na úrovni koordinátorov mene komisie z DG zamestnanosť by som chcela privítať pána Fernanda Pereira, ktorý nám bude prezentovať všeobecný pohľad. Ďakujem pekne a tešíme sa na vaše informácie. Merci, madame la présidente. Ďakujem, pani predsednička, ďakujem, že ste komisiu prizvali k tejto prezentácii o jednom z najdôležitejších aspektov každodennej práce, ktorý sa často mimo komisie podceňuje a je oveľa menej viditeľnejší ako iné legislatívne iniciatívy. Začal by som túto všeobecnú prezentáciu tým, že zdôrazním, že e- európska legislatíva v rodovej oblasti E, bola vytvorená v rokoch 2002 až 2010. Ako viete, v roku 2002 došlo k zásadnej modifikácii k smernici o rovnosti platov a potom e, vlastne došlo k rozšíreniu aplikačného pola e, princípu rovnosti platov aj mimo zamestnancov, aj na poskytovateľov služieb. Neskôr boli prijaté bola prijatá celá séria smerníc v tejto oblasti a chcem ešte spomenúť smernicu, ktorá práve teraz v roku 2010 bola prijatá, ktorá modernizuje smernicu 96 e, o rodičovskej dovolenke. E, v mojom vystúpení sa chcem sústrediť na prvé tri e, smernice rovnaké odmenovanie, majetky a služby 2004 a smernicu z roku 2006 o eurofondoch. Tieto e, smernice majú transpozičnú lehotu do oktobra 2005 pre prvú, do roku 2002 pre eurofondy. Takže tieto transpozičné lehoty sú pomerne nedávne a počas prvej fázy prioritou komisie bolo ubezpečiť sa, že vlastne tieto smernice sa, smernice sa naozaj efektívne transponujú do národných legislatív. A pokiaľ ide o tieto prvé aspekty našej práce a našej kontrolnej práce, pokiaľ ide o aplikáciu týchto smerníc a o transpozíciu a o komunikáciu národných opatrení, je takáto situácia. Pokiaľ ide o prvú smernicu z roku 2002-73, všetky členské štáty bez výnimky teraz transponovali túto smernicu. Hovorím tu o transpozícii opatrení a nehovorím o kvalite. Pokiaľ ide o smernicu z roku 2004 o prístupe k majetkom a službám, táto bola transponovaná vo všetkých členských štátoch okrem Veľkej Británie a Poľska. E, Veľká Británia e, bola odsúdená súdnym dvorom, lebo tam došlo e, ku konštatovaniu, že členský štát si nesplnil svoju povinnosť a teda, pokiaľ ide o Polsko, začne procedúra a to tiež môže viesť vlastne súd k e, odsúdeniu a teda k istej penalizácii. Pokiaľ ide o Poľsko, e, komisia sa takisto obrátila na súdny dvor. Ešte nemáme rozsudok, ale e, k tomu by malo dôjsť čoskoro. Čo Takže pokiaľ ide o smernicu prístup k majetkom a službám, tam lehota na transpozíciu bola do roku 2007 a ako som povedal, je takmer kompletná okrem týchto dvoch členských štátov. E, posledná smernica tam bola lehota do roku 2009. Tam je situácia trochu horšia, aj keď veľká väčšina členských štátov ju transponovalo ale 5 štátov ju nie celkom transponovalo, alebo nie celkom informovalo komisiu o domácich opatreniach. Rakúsko, Belgicko, Taliansko, Poľsko a Veľká Británia. Všetky tieto členské štáty dostali stanovisko, dôvodovú, dôvodové stanovisko, to je vlastne posledná fáza pred súdnym konaním. Tie, tieto listy boli zaslané v januári až marci 2010. Od niektorých ešte čakáme odpovede, plynú lehoty, ale je veľmi pravdepodobné, že komisia sa aj v týchto prípadoch obráti na súd v budúcich mesiacoch pokiaľ ide o týchto člen, 5 členských štátov. Pokiaľ ide o oznámenie a o komunikáciu, tak myslím si, že tam je situácia pozitívna. Veľa členských štátov už transponovalo všetky smernice. Zostáva 5 členských štátov na, na tú najnovšiu a smernicu a dva členské štáty na smernicu z roku 2004 ak dovolíte, pani predsednička, chcem zdôrazniť, že komisia v tejto procedúre bola veľmi e, usilovná a už máme aj prvé rozhodnutia v tejto e, otázke. A e, pokiaľ ide o smernicu o fondoch, tak tam mám už vlastne bežia posledné úkony pred súdnym pokračovaním. Pokiaľ ide o druhý aspekt, to je kvalita a súlad národných opatrení, ktoré sa transponujú, obmedzím sa a sústredím sa na smernicu 2273, teda rovnosť odmeňovania. Ako viete, tu musím pripomenúť, že množstvo procedúr ohľadne e, porušení e, je veľmi vysoké. Máme 23 členských štátov, kde už komisia začala procedúru e, porušenia priestupku. Ešte je tu 16 procedúr, ktoré treba uzavrieť, teda sú otvorené. Počas celého tohto obdobia sme boli schopní uzavrieť len 7 procedúr a hneď poviem, ktoré, o ktoré krajiny ide. Napríklad tu ide o, o Rakúsko, Fínsko, Cyprus, Grécko, Francúzsko, Maltu a Českú republiku. V týchto siedmých prípadoch procedúry e, nedodržania, ktoré boli uzavreté, tak tieto boli uzavreté na základe legislatívnych modifikácií, ktorých cieľom bolo prispôsobiť národnú legislatívu smernici e, v tom zmysle, ako to požadoval list od komisie. Zostáva 16 otvorených procedúr, ale len chcem spomenúť, v akom štádiu sme vo veľkej väčšine tu ešte posledná fáza tej pred súdnej procedúry je už uzavretá. V 14 prípadoch už boli poslané tie motivačné, motivované dôvodové stanoviska a teraz náš právny servis pripravuje stanoviska a rozhodnutia a pokiaľ ide o tieto túto otázku, tak sa očakáva prijatie rozhodnutí zo strany komisie v tejto otázke a my dúfame, že nie, niektoré teda z týchto e, tém budú uzavreté a niektoré pravdepodobne pôjdu na e, súdny dvor. Vzhľadom na vysoký počet e, týchto nerešpektovaní smerníc, ja som sa sústredil len na tento blog, ale ich ešte oveľa viac, celé to rieši na, náš servis E, mm, vzhľadom na veľké množstvo potrebujeme istú prioritizáciu práce a chcel by som zdôrazniť, že pokiaľ ide o smernicu 2002 a kontrolu súladu kvality transpozície, tu ide o to, že náš servis a komisia si to stanovila ako prioritu na tento rok. Táto priorita vyplýva z toho, že tu ide o kontrolu smernice 2002-73 a teda táto kontrola súladu transpozície e, smernice 2413 ešte nebol, ešte tento proces nebol započatý a ráta sa s jeho započatím v druhom po roku 2010. Jeden z dôvodov je potreba prioritizovať e, tieto E, záležitosti. A potom je to ešte druhá bod, že smernica 2273, to je všeobecná základná smernica, je tam veľa všeobecných pojmov, klauzul a tie sú potom vlastne ešte zopakované v dvoch nasledujúcich e, smerniciach, takže e, riešenie prípadov, vlastne vyriešenie procedúr kvality transpozície nám potom pomôže aj v prípade týchto dvoch nasledujúcich smerníc. Nazdávam sa. Dúfam, že som nebol príliš e, že môj prejav nebol zaťažený faktickými údajmi a číslami, ale musím povedať, že my vítame, že členské štáty vo veľkej e, väčšine už transponovali e, smernice. Tie, čo to neurobili, tak predstavujú výnimku a teda máme tu tých 16 procedúr nedodržania, pokiaľ ide o smernicu rovnosti odmeňovania, ale môžeme konštatovať, že tá transfo, transpozícia tejto smernice bola v členských štátoch zložitá. Komisia vo svojej správe sa k, k tomu vyjadrila v tom zmysle, že legislatívne modifikácie, ktoré bolo potrebné v členských štátoch prijať, boli veľmi zásadné Niekde sa potom menilo aj aplikačné pole týchto e, smerníc. Takže myslím si, že treba zdôrazniť, že tu existuje ešte veľa možností, ako vylepšiť túto situáciu a členské štáty ešte majú čo robiť, aby e, túto smernicu správnym spôsobom transponovali. A ešte chcem zdôrazniť, že viac ako štvrtina členských štátov, e, voči ktorým sme začali procedúru, e, sa už začali pracovať na tom, aby boli v súlade s požiadavkami tieto zákony. Komisia nemá v úmysle E, len tak naháňať jednotlivé členské štáty po súdnych dvoroch, ale chce sa ubezpečiť, že tieto smernice boli naozaj prijaté a že do národného právneho systému o tom sa chce ubezpečovať. Ďakujem. Ďakujem pekne za tieto informácie v mene nášho výboru. Skutočne je veľmi dôležité pre nás výbor, aby sme dostali informácie o tom, ako sa transponuje tá iva, na ktorej tu pracujeme. A častokrát to bola trošku zanebávaná oblasť a my samozrejme vždy pracujeme intenzívne na novej legislatíve, na nových oblastiach a úlohách a je dôležité, aby sme boli informovaní o tom, čo sa s tým deje potom ďalej, aká je, aká je miera transponovania. Takže toto bola veľmi dôležitá informácia, za ktorú ďakujem komisii. Ako Prvá vystúpi pani Bauer, nech sa páči. Ďakujem, pani predsednička, ďakujem aj za... Ahhoz, tieto informácie. Mám ešte niekoľko komentárov k tomu, čo tu odznelo a najmä k tomu, čo nebolo povedané. Takže, kým táto otázka bola nastolená, je to takým výrečným argumentom bol rozdiel e, e, vo výške platov a bolo tam viacero právnych formulácií a právnych oddelenie, ktoré o tom hovorili. V zásade tieto normy boli transponované a teda situácia je taká, že my už teraz môžeme vidieť efektívnosť e, že efektívnosť, teda transpozícia nie je taká, ako sme si želali. Na druhej strane Belge, belgické predsedníctvo sľubuje, že 18 rozdiel vo odmeňovaní medzi mužmi a ženami e, sa výrazne znížia na 5 až 10 Ako my môžeme dosiahnuť takéto radikálne zníženie? Ja sa to pýtam komisie. Je to transponované pravidlo, ale efektívnosť e, nebola dokázaná, nepreukázala sa. Rada by som vedela, či sa očakáva, aby tieto pravidlá E, ktoré sa stanovujú, boli prísnejšie, pretože efektívno, ich efektívnosť sa musí zvýšiť. Lebo si myslím, že bez tých nových pravidiel to je nemysliteľné, to je len takou ilúziou myslieť si, že od zajtra každý bude mať e, srdcovú krízu v dôsledku svojej zodpovednosti, ak tieto pravidlá nebudú rešpektované. Takže treba urobiť krok dopredu, treba mať povinný informačný systém a treba sankcie. Ja neviem, nevidím veľmi dobre, že teda by tu boli nejaké procedúry proti členským štátom. A čo teda môžeme očakávať? Potom tu máme ďalšiu otázku, ktorá nás veľmi zaujíma, je otázka tých e, e, jednotlivých inštancií, e, ktoré hodnotia kvalitu. Tie majú rozličné právomoci v niektorých členských štátoch. Tieto inštancie E, sú veľmi malé, poddimenzované a je nepredstaviteľné očakávať, že si budú plniť tie úlohy, e, pre ktoré boli vytvorené. Navyše, ich možnosti sú do takej miery obmedzené, že nemôžu naozaj veľa urobiť pre rovnosť princíp to je v poriadku, tieto inštancie boli vytvorené, takže nie je tu problém transpozície. Je, ide tu o ich právomoci a o možnosti konať e, v tomto prípade. Čo chce komisia robiť? Ďakujem. Ďakujem pekne, pani Bauer. Ak zástupca komisie by chcel predniesť nejaké komentáre, tak nech sa páči. Pán Pereira, máte slovo. Iba niekoľko bodov, ktorých, ktoré chcem odpovedať pani Bauer. Pokiaľ ide o odmeňovanie, nehovoril som o tom, pretože ako ste to vy sama zdôraznili, my tu nemáme skutočný problém transpozície. Ide tu o otázku, či komunitárne pravidlá v takej forme, ako existujú, sú prispôsobené a vhodné na boj e, proti nerovnosti v odmeňovaní. Vy veľmi dobre poznáte situáciu a ako viete, komisia vo svojom oznámení o rozdieloch v odmeňovaní slúbila, že bude skúmať efektívnosť legislatívy v boji proti e, tomuto javu komisia bude bilancovať svoju činnosť v kontexte e, stratégie rovnosť medzi mužmi a ženami, ktorá bude prijatá podľa mojich informácií po letných prázdninách tohto roku. Takže máme tu isté informácie ohľadne práce, analýze a takisto potom sa načrtnú aj smery, ako, ako pokračovať. E, sú tu niektor- dali ste niektoré smery, ktoré sú citované najmä v parlamente, ale e, my sme si ich takisto všimli aj v iných dokumentoch, napríklad transparentnosť platov alebo otázka posilnenia sankcií. A to sú naozaj opatrenia, e, nad ktorými musíme sa zamyslieť a musíme o nich konzultovať sociálnych partnerov, pretože ako viete, tá, v týchto oblastiach je povinná konzultácia sociálnych partnerov, pretože oni zohrávajú v tejto oblasti dôležitú úlohu. Pokiaľ ide o Equality Bodies, je tu problém e, transpozície smernice v niektorých členských štátoch. Nechcem zachádzať do detajlov, ale v niektorých štátoch sú E, tam kompetencie týchto úradov nie sú rovnaké, takže ja dielam vaše stanovisko, že otázka, ktorá tu potom vyvstáva, je, aké sú alebo aké by mali byť ich kompetencie týchto úradov, týchto inštancií. A samozrejme ešte by som chcel také malé objasnenie, akú mieru nezávislosti od týchto organizmov treba požadovať. Komisia zača- požiadala o, štúdiu o tejto špecifickej otázke e, nezávislosti Equality Bodies. Ešte nemáme výsledky, ale myslím si, že nám to poskytne aj veľmi, oveľa jasnejší pohľad na členské štáty z hľadiska viacerých aspektov zdrojov, finančnej situácie, o spôsobe, ako treba odpovedať, alebo ako treba reagovať, ako treba dohliadať mm, nad týmito témami. Takže v súčasnosti my len sa zaoberáme zberom údajov a Samozrejme, že je treba vedieť alebo treba si pripomenúť, že text súčasnej smernice ohľadne e, tejto veci je veľmi vágny a e, z ohľadiska hľadiska to nie je veľmi silná, veľmi, veľmi teda záväzná vec. Takže po vypracovaní štúdie prebehne reflexia, čo urobiť aby sme tieto organizmy e, posilnili. Ďakujem pekne. A teraz sme sa dostali vlastne k tomu, že sme vybavili tie vody, ktoré sme mali na našom programe. Teraz budeme mať krátku prestávku a stretneme sa opätovne o 17.15 a budeme diskutovať o európskom ochrannom príkaze. Takže dáme si krátku prestávku. Chcela by som našim členom pripomenúť, že zajtra e, naša schôdza pokračuje v inej miestnosti ASP 3E2, e takže by som vám chcela pripomenúť, aby ste tu nenechali vaše dokumenty po tom, ako sa skončí naše spoločné zasadanie s výborom LIBE. A teraz si dáme krátku prestávku do 17.15.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 På jämställdhetsutskottets vägnar vill jag hälsa er- v mene výboru pre práva žien by som vás chcela srdečne privítať na našom spoločnom zasadaní. A je to zasadanie výboru pre ženské práva, ako aj výboru LIBE. Budeme sa zaoberať veľmi dôležitou témou, ktorá sa týka Európskeho ochranného príkazu. Na úvod by som vám chcela krátko povedať, že členské štáty prezentovali svoju iniciatívu, ktorá sa týka Európskeho ochranného príkazu. Toto bolo prezentované na začiatku tohoto roku a bolo to prezentované rade. Keďže tu ide o ochranu obetí, predovšetkým keď ide o rodovo motivované násilie na ženách, a kde, keď ide aj o násilie na mladých dievčatách, čo je dôležitou súčasťou tejto témy, tak spadá to pod kompetencie tak výboru pre ženské práva, ako aj pod kompetencie výboru LIBE. Je veľmi dobré, že teraz môžeme spoločne pracovať na tejto téme a ako viete, opierame sa o pravidlo 51, ktoré reguluje túto spoluprácu. Dnešné stretnutie je prvé zasada, spoločné zasadanie k tejto otázke. A čo sa týka predsedanie tomuto tejto schôdzi, tak budeme, budem zdieľať predsedníctvo s pani Gönc, z výboru LIBE a chcela by som jej dať príležitosť, aby mohla prezentovať svoje názory a komentáre predtým, ako dáme slovo španielskému predsedníctvu, ako aj komisii. Takže najprv by som chcela dať slovo pani Kinge Gönc. Nech sa páči. Um, thank you very much. Uh, I also... Ďakujem pekne. Predtým, než prejdeme k samotnému obsahu dnešnej problematiky, dovolte mi, aby som sa tiež poďakovala a vyjadrila potešenie, že máme toto spoločnú schôdzu. Je to zároveň aj symbolom tohto dôležitého bodu. Máme tu členov FAM a ELIBE. Ide o problematiku, ktorá je mimoriadne dôležitá pre nás všetkých. ide o ochranný príkaz, ktorý slúži na ochranu obetí rôzneho typu násilia, či už rodovo podmieneného alebo iného. Musíme si to komplexný obraz. Takže naozaj sa teším, že tu dnes môžem byť a Dúfam, že tému prediskutujeme z rôznych uhlov pohľadu. Ďakujem. Vám tak, okno Vilja. Ďakujem pekne a teraz by som chcel dať slovo španielskému predsedníctvu. Pán Molino Skobo, nech sa páči. Muy bien, muchas gracias. Ďakujem. Chcem vás uistiť, že je pre mňa veľkou cťou byť tu prítomný a že vám môžem predstaviť túto iniciatívu Španielska a ďalších 11 členských štátov. Je, nie je to iba španielská iniciatíva, ale iniciatíva 12 členských štátov. My sme ju podporovali od začiatku a naďalej to robíme. Hlavná myšlienka e, tohto návrhu smernice e, je asi taká, že aj keď existujú ochranné opatrenia a týkajú sa obeti všetkých typov trestných činov, pokrývajú 90 všetkých prípadov, e, je potrebné, aby sme my tieto opatrenia aplikovali takisto aj na ženy, ktoré sú obeťami rodového násilia a preto si myslíme, že toto fórum je veľmi pertinentné, veľmi adekvátne na debat, predebatovanie týchto otázok. Myslím si, že e, tieto e, opatrenia sú dôležité pre všetky členské štáty, ale dochádza tu k rozdielom, ako náhle takáto obeť prejde hranice tam tá e, ochrana sa stráca. E, ochrana je platná len na národnej úrovni a nemáme žiadne iné opatrenie, ktoré by umožnilo rozšíriť ochranu mimo hraníc jedného členského národného štátu. A táto situácia e, v súvislosti so slobodou pohybu občanov musí byť upravená a musí byť upravená a prispôsobená čo najskôr. Od samého začiatku sme si uvedomili, že takéto opatrenia sa v našich členských štátoch prijímajú rozličnými orgánmi. Sú to vo väčšine prípadov súdne orgány, niekde je to trestný, e, trestnoprávny orgán, inde občianskoprávny orgán. Ale cieľ je stále ten istý. Treba sa vyhnúť tomu, aby obeď E, na ktorú sa takéto opatrenia vzťahujú, bola vystavená ďalšiemu e, trestnému činu. To znamená, že takéto opatrenia by mali byť e, rozšírené, či už sú prijaté občianskými sudcami alebo trestnými sudcami. Zoberme si napríklad takú obeď v nemeckom systéme, E, obeď, ktorá žije v Nemecku alebo je nemeckej národnosti a pocestuje do Španielska a keď má príkaz na e, vlastne oddelenie, oddelenie od manžela, tak táto žena vlastne musí byť chránená aj v Španielsku. E, či už príde na dovolenku alebo či tam príde na 6 mesiacov pobývať. Ona, si to, ona môže prísť, lebo je slobodná. A je dôležité, aby potom toto nemecké opatrenie bolo aplikovateľné aj v Španielsku. Keď ide o nemeckú obeď, eh, tak eh, tam vlastne nezaváži, či to bol občiansky sudca alebo e, trestný sudca, kto takéto rozhodnutie prijal. Je dôležité, aby bolo platné a aby došlo k novému deliktu. Je dôležité, aby sa, poruši, aby sa neporušili takéto ochranné opatrenia len preto, že takáto osoba e, sa buď presťahovala alebo premiestnila, ocestovala na iné miesto v inej krajine, ako je jej krajina. Preto sme prijali právnu bázu článku 82 E, zmluvy o fungovaní Európskej únie. V poslednej dobe sme e, v texte posilnili prepojenie s týmto článkom 82 a ak dnes niekto odmietne uznať túto právnu bázu, tak to nebude správnych dôvodov, preto je tu, pretože tu existuje vinkulácia so E, stresným, e, stresnoprávnymi e, pokračovaniami a opatreniami. Takže ak to niekto odmietne, tak nebude to z tohto dôvodu alebo z nejakých iných dôvodov. Nám sa podarilo do súčasného textu zaintegrovať všetky opatrenia, či už občanských alebo trestných sudcov, aby sme sa vyhli E, zločinu alebo prečinu voči takejto obete A keď hovoríme o tom, že o prevencii, tak hovoríme o, o spolupráci v rámci článku 86. To znamená, že my musíme túto situáciu sledovať a preto vám chcem poďakovať za túto príležitosť, pretože my chceme predovšetkým diskutovať o týchto témach s vami, s parlamentom. Chceme aby aj vy ste e, svoj názor povedali a aby ste aj vy povedali a vylepšili. Ja som presvedčený, že keď tento nástroj prejde parlamentom, tak bude vylepšený a my musíme mať a musíme vám dať takúto príležitosť. A aby takáto diskusia e, prebehla, tak myslím si, že že my budeme na tom pracovať v rámci španielského predsedníctva. Samozrejme, že sú tu isté prekážky, stretávame sa stále s prekážkami, ale španielské predsedníctvo, členské štáty, ktoré nás podporujú, my vám môžeme povedať len toto. My chceme mať príležitosť hovoriť s vami a diskutovať o tom s vami. A už nemôžeme čakať dlhšie a očakávať nástroj, ktorý nikdy nikdy sa nepríjme. My nemôžeme stratiť túto príležitosť, lebo to by sme strátili hneď prvý krok, ktorý chceme urobiť. A my ten prvý krok musíme urobiť. Samozrejme, to nebude posledný krok, potom budú nasledovať ďalšie kroky. A my chceme, aby sa tento prvý krok urobil a aby sa v Európe a v Európskej únii hovorilo o vzájomnom uznávaní týchto ochranných opatrení. A to je niečo, o čom sa dnes vôbec nehovorí. A preto my vítame túto príležitosť hovoriť s vami. Trvám na tom, že my tu chceme nový text a preto by som vás chcel poprosiť, že keď budete tento návrh analyzovať, analyzujte aktuálny text, ktorý e, bude výsledkom diskusí v rade, lebo tento nový text už veľmi jasne zdôrazňuje právne prepojenia a právne aspekty, takže španielské predsedníctvo samozrejme e, veľmi rado sa s vami e, opätovne stretne a bude diskutovať, ale opakujem, že teda tento text ešte posilňuje toto prepojenie s trestným systémom. No a na záver by som rád povedal, že toto je návrh, kde sú niektoré veľmi zaujímavé mechanizmy, ktoré by mali umožniť prepojiť e, tieto trestné a občanské veci, aby boli uznávané. A keďže tu máme túto disparitu, že v Európskej únii niekde o tom rozhodujú e, trestní sudcovia, inde občianskí sudcovia, takže je dôležité, aby sa aplikovalo opatrenie, v tom štáte, kde dochádza k výkonu e, tohto nariadenia. Čiže treba, aby tu existovala kombinácia opatrení. Nechcem e, prekročiť e, môj rečnícky čas, takže tu by som prestal, tu by som prerušil moje vystúpenie, očakávam vaše pripomienky, otázky, dopredu vám za ne ďakujem a E, opakujem a trvám na tom, že chceme toto s vami prerokovať a ak sa vám nebude konečné riešenie prijaté radom, radou páčiť, tak prosím, obráte sa na súdne dvory, ale prosím vás, hovorte s nami, lebo aj vy máte možnosť rozhodovať a vy máte príležitosť rozhodovať. Ďakujem. Ďakujem pekne španielskému predsedníctvu za informácie. A teraz by sme dali slovo zástupcovi komisie. Nech sa páči, pán Jonathan Fall. Thank you, Chair. Good afternoon. Ďakujem, pani predsednička. Dobrý večer. Komisia samozrejme z celého srdca podporuje účel ktorý je za týmto účelom, ako by sme, za týmto návrhom, ako by sme nemohli takéto niečo podporovať. Je tu reálny problém, je tu reálna potreba európskeho legislatívneho riešenia. O tom nie je pochyb. Ale to riešenie musí byť správne. Ak to neurobíme správne, dostaneme sa do problémov, vzniknú roky a roky právnych sporov a tí, ktorých chceme chrániť, nás obvinia, že sme eh, zlyhali v detailoch. A tie detaily sú tu mimoriadne dôležité. No, zmluva veľmi jasne rozlišuje medzi občianským právom a trestným právom. Vo všetkých krajinách po celej EÚ prebiehala debata o ratifikácii Lisabonskej zmluvy a jednou z otázok tejto súvislosti bola úloha, akú Európska únia má zohrávať v týchto dvoch rôznych e, oblastiach práva. Sú tu rôzne pravidlá, ktoré sa uplatňujú na trestné právo na strane jednej a občianskej na strane druhej. Sú tu rôzne hlasovacie systémy. Členské štáty sa do rôznej miery zúčastňujú e, spolupráce v rámci trestného a občianského práva. Takže naozaj e, to musíme zvládnuť. A v tejto dôležitej oblasti ochrany, ochranného príkazu sú naše právne tradície veľmi odlišné. V niektorých krajinách sa to rieši ako trestnoprávna otázka, v nich zase ako občianskoprávna. A niekedy to spadá pod obe oblasti, takže musíme to všetko z technického hľadiska zvládnuť perfektne. Ja Viem, že takéto právne, technické otázky v dôležitej oblasti eh, môžu byť eh, siahlodlhé, veľmi odborné, ale naozaj na nich záleží, pretože o rok, o dva by sa mohlo stať, že všetko, čo príjmeme, sa skrátka rozpadne, lebo ten systém nebude riadne fungovať, súdy ho nebudú chcieť uplatňovať, ľudia budú žalovať na základe alebo z dôvodov komplikovanosti, takže je dôležité rozlišovať, ako som už spomínal, záležitosti v rámci trestných postupov a medzi záležitosťami, ktoré vznikajú buď to v rámci trestného práva v oblasti prevencie, toto je zase odlišný článok v zmluve, alebo takými, čo vznikajú v oblasti občianského práva, na čo samozrejme platia iné pravidlá. Takže my by sme navrhovali následovné. Postupujme na základe návrhu, ktorý máme pred sebou. Je to návrh niekoľkých členských štátov, ktorý svoj rozsah obmedzuje iba na trestné postupy. A my prídeme s návrhom začiatkom budúceho roka pre tie ostatné záležitosti tak, aby európske právo ako také na základe pravidiel zmluvy sa vzťahovalo na e, celú škálu problémov, ktoré sa môžu vyskytnúť. A potom bude mať dispozícii naozaj e, široký systém nástrojov, tak aby súdy v našich členských štátoch mohli náležite aplikovať e, zmluv právo. Takže nie je to až také zložité, ale chvíľu to potrvá, pretože my na rozdiel od členských štátov, ktoré prišli s týmto návrhom. My e, musíme urobiť samozrejme dopadovú štúdiu, ako vždy, keď vypravujeme legislatívne návrhy. No a my plánujeme, že by sme mohli predložiť bežným postupom e, tento návrh vám a ráde začiatkom roku 2011, tak aby v priebehu budúceho roka mohla byť táto legislatíva prijatá. Keby sme to robili inak, to by podľa nás bolo mimoriadne riskantné, riskantné pre samotný legislatívny akt a z hľadiska Európskeho súdneho dvora, ale bolo by to nebezpečné aj pre tých, ktorí sa to týka, pretože oni by mohli mať pocit, eh, že sa zaoberáme ich problémom, ale nebolo by tomu tak, eh, takže no, taká situácia by mohla vzniknúť v ktorejkoľvek krajine, pre ktorýmkoľvek eh, súdom, e, keby bola položená, predložená žaloba. Takže prosím, e, dajme si na čas, pripravme náležite e, celú túto legislatívu a rozlišujme samozrejme, už som spomínal, trestnoprávne záležitosti a otázky práva občianského. Ďakujem pekne komisii za informácie a teraz dám slovo našim spravodajcom z nášho výboru, ako aj z výboru LIBE. A ešte predtým, ako dám slovo pani Jiménez, by som chcela pripomenúť našim členom, že tlmočenie máme zabezpečené do 18.30. Teraz by som chcela dať slovo pani Jiménez, nech sa páči. Eh, Ďakujem. Chcem poďakovať rade, komisii a samozrejme vám všetkým za to, že ste zorganizovali túto schôdzu, ako povedala pani predsednička, ako aj pani podpredsednička výboru LIDE. Je to veľmi zaujímavá téma a všetkých nás zaujíma. Odkedy som sa ja stala členkou parlamentu, môjim hlavným E, predmetom mojej činnosti bola ochrana obeti. Z aký je svet obeti? To sa degeneruje, keď ho, my hovoríme o obetiach terorizmu a mňa to zaujíma, odkedy ETA zavražila mojho brata a jeho manželku. E, tu v parlamente e, práva obetí sa E, zača- sme si začali všímať. Ja som členkou výboru LIBE a právnického výboru. E, minulý rok v decembri som predložila pozmenujúci návrh, kde som práve navrhla tento príkaz na e, oddelenie a vzdialenie agresora od obete. Ja ciele, ktoré tu boli spomenuté, podporujem a ja budem vlastne správodajkyňou tejto témy. Myslím si, že by bolo veľmi dobré, keby sme dosiahli dohodu, aby tento ochranný príkaz bol efektívny, aby sa i hneď aplikoval vo všetkých členských štátoch. Keď nejaká krajina vydá nejaké ochranné opatrenie vo svojej krajine, malo by sa to hneď aplikovať aj v inej krajine. Bohužiaľ v súčasnosti tu máme takú situáciu, ktorú ja by som chcela, aby sa vyriešila, ale bohužiaľ nevyzerá to veľmi rúžové, tak ako to teraz vnímame. Máme tu návrh rady, ktorá našla istú brzdu, lebo si myslí, že táto smernica je v kompetencii komisie a táto téma nemôže byť riešená len v rámci trestnoprávneho konania, ale aj v rámci občianského, lebo sa to týka aj týchto aktivít. E, parlament, Európsky parlament nemôže byť nikdy rukojemníkom rady ani komisie. Ja osobne si myslím, že toto nie je smernica ani rady, ani komisie, ani španielského predsedníctva, ani moja ako spravodajkyne. Toto je smernica, E, ktorá sa týka obetí a nášho dlhu voči obetiam. A preto e, by mali mať s nej oso všetci ľudia, ktorí sa chcú slobodne pohybovať po európskom kontinente. My všetci sme povinní hľadať riešenie na to, aby sme takýto, takéto riešenie našli, lebo obete si to zaslúhujú. Nejde tu však len o to, aby sme si tu dávali rozhovory novinám a hľadali odmeny. Teraz je dôležité, aby sme naozaj pripravili a dosiahli prijatie smernice, ktorá chráni obete. My nemôžeme nechať obete bez ochrany. Pre mňa je kľúčovým bodom efektívna, účinná ochrana obetí rodového násilia napríklad vo všetkých krajinách a nemôže závisieť len od vôle niektorej krajiny. Na poslednej ráde som sa to spýtala a teraz e, sa to chcem opäť spýtať, lebo bod 9c mi e, spôsobuje isté ťažkosti, lebo tam sa hovorí, že e, môže dôjsť k situácii, že krajina, ktorá vykonáva nejaké opatrenie, neuznáva čin, ktorý viedol k tomuto opatrení za delikt alebo za trestný čin. A potom vlastne sa takýmto cieľom stráca skutočný E, skutoč, skutková podstata, ale zároveň aj cieľ, lebo táto obeď potom už nemôže byť ochraňovaná. Našou povinnosťou je vytvoriť nástroj, ktorý by e, právne zviditeľnil obete a nedovolil obetiam, aby sa stali centrom polemiky, či ich treba chrániť alebo nie. My si musíme uvedomiť, že títo ľudia sú traumatizovaní, majú strach, nemajú veľa sily a pre, nemôžeme im ich ešte stavať pred súdne problémy, právne problémy. Myslím si, že je jednoduchšie, keď my nájdeme konsenzus medzi sebou, ktorý by chránil práva obetí. A samozrejme je dôležité túto ochranu aj garantovať a my, parlament, rada a komisia musíme na tom pracovať bez e, bez ohľadu na to, kto si odniesie poslednú slávu alebo najväčšiu slávu. To nie je dôležité. Dôležité je vedieť to, že zajtra vďaka našej práci obete sa budú môcť bezpečne pohybovať po Európe a to vďaka našej práci. Myslím si, že naši občania si želajú toto, aby sme pracovali v prospech obetí. Dnes tu máme ženy, ktoré sú obeťami rodového násilia, ale zajtra, zajtra môžeme byť ambicioznejší a do tohto okruhu zapojiť aj iné obeti, obete e, pre, e, obchodu s ľudskými bytostiami a mnoho ďalších obetí, napríklad obete terorizmu. Myslím si, že je na čase, aby európske inštitúcie hovorili o obetiach a aby dali obetiam také miesto, ktoré si zaslúžia. Ďakujem pekne, pani Jiménez. A teraz si s radosťou vypočujeme odpoveď zo strany spravodajkyne z výboru Libe, pani Romero. presidenta. Ďakujem, pani predsedníčka. Toto je veľmi dôležitý okamih, keď sa tu poprvýkrát v Európskom parlamente e, predstavuje ochranný príkaz pre ženy, ktoré sú obeťami násilia v Európe. Myslím si, že e, tá panoráma je skutočne povzbudivá, pretože po prvýkrát budeme hovoriť o reálnej e, hrozbe a o reálnom násilí voči žena A poprvýkrát e, tu máme istý počet členských štátov, ktoré túto iniciatívu predložili a toto násilie je poprvýkrát aj prítomné takýmto spôsobom v našej parlamentnej práci. Návrh smernice rady je veľmi zaujímavený a vítaný všetkými ženami a všetkými, ktorí leží na srdci ochrana práv obetí. A my skutočne ľutujeme, že komisia neprišla s iniciatívou v okamihu, keď to mohla urobiť, lebo Komisia jednoducho si nechala ujsť vlak a jediné, čo rada urobila, je, že nastolila reálny, nastolil reálny problém, ktorý existuje v európskych krajinách a nazdávať sa, že táto situácia a vlastne považovať túto situáciu za naliehavú situáciu. E, komisia vtedy ešte nebola vytvorená, nemohla zaviesť do praxe tieto odporúčania a aj napriek tomu, že komisia má v úmysle pripraviť smernicu o obetiach terorizmu, je jasné, že teraz tu hovoríme o obetiach, ktoré majú identifikovaného agresora, teda aplikačné pole je e, obmedzenejšie, e, je konkrétnejšie a táto smernica nie je prekážkou k tomu, aby komisia navrhla svoju smernicu na ochranu obetí terorizmu v lehote, ako to e, mala stanovené a vlastne táto smernica e, by mohla byť prvým krokom v zaujímavej línii trestnoprávnej spolupráce práci a v oblasti prevencie. Je to dôležité, pretože toto sú skutočne prvé kroky prevencie v oblasti e, trestnoprávnej spolupráce. Nehovoríme tu o nevýznamných incidentoch e, v, medzi manželmi alebo medzi partnermi, ale týka sa to predovšetkým rodového násilia, ale nehovoríme o nevýznamných incidentoch. Hovoríme o takých incidentoch, ktoré sú vážne. Ide tu o zlé zaobchádzanie, ktoré spôsobuje fyzické, e, fyzické rany, e, vážne poranenia, dokonca aj smrť a pritom často existujú udania zo strany ženy, ktorá je obeťou a napriek tomu dochádza potom k takýmto vraždám. Teda my tu hovoríme o prevencii vražd hovoríme to, e, v hlava 1 Charty základných práv hovorí o práve na život a fyzickú integritu. A my o tom hovoríme, my nehovoríme o nejakých e, nedôležitých situáciách alebo o nejakom probléme nedostatku nedorozumenia medzi, nedorozumeniami medzi partnermi, e, či už stabilnými alebo nestabilnými manželmi, alebo nie, nie hovoríme o vážnom násilí, ktoré bolo tabu a často ešte naďalej aj je tabu v mnohých krajinách, bohužiaľ. A preto by bolo dobré vypracovať skutočnú reálnu štúdiu o aktoch, o situácii, ktorá existuje v členských krajinách EÚ. Ešte stále nemáme údaje, koľko ochranných príkazov bolo v Európe vydaných my sa to môžeme abstrahovať, môžeme povedať, že máme 100 tisíce týchto ochranných príkazov, ale to len odhadujeme. Keď si zoberieme do úvahy, že len v Španielsku v súčasnosti je v platnosti 102 tisíc príkazov na ochranu, medzi ktorými je 4 tisíc rumunských žien, ktoré cestujú po európskom teritóriu a ktoré by mohli byť obeťami násilia vo veľmi krátkej dobe. A keďže skutočne sú prípady vražd každý deň, to vidíme v Španielsku, tak by sme chceli, aby si komisia uvedomila, že tu hovoríme o naliehavej situácii. Observatórium organizácie UEIF hovorí o 2500 obetiach v Európe. Sú to obete tohto násilia. Keď by sme stanovili nejaké parametre, napríklad v porovnaní s obeťami terorizmu, tak by sme mali teraz v Európe podobné číslo, ako keď USA utrpeli e, pri atentátoch na e, New York a k tomuto násiliu dochádza denne a nemá to žiadny vplyv na e, život, na politiku, na parlament a preto si myslím, že toto je veľmi nádený okamih, lebo už máme na stole túto problematiku a myslíme si, že komisia nepochybne bude e, mať záujem túto otázku rozanalizovať. Určite to urobí z iného pohľadu, ako to bolo v prípade obetí terorizmu, lebo toto je násilie, ktoré má iný pôvod a preto toto môže byť iniciatíva, ktorá pripraví cestu inej budúcej smernici, ktorú môže komisia pripraviť, ale nepochybne komisia túto iniciatívu bude riešiť tak, že bude brať do úvahy aj dimenzie problému a na záver by som chcela povedať len toľko, pokiaľ ide o vystúpenie, ktoré otvorilo dnešnú rozpravu e, a konkrétne vystúpenie komisie, chcem povedať, že v tejto konkrétnej téme by nebolo na škodu pomýliť sa, nebolo by to po- na škodu, ak by sme e, tým zabránili, aby bolo viac obetí. Lebo môže sa stať, že jednotlivé súdy si to budú rozličným spôsobom interpretovať, ale ak my e, tento príkaz, ochranný príkaz, e, príjmeme, tak môžeme sa vyhnúť novým obetiam. Preto musíme rešpektovať stanovené lehoty, musíme sa snažiť vyhnúť situácii, ktorá existuje e, komplexnými opatreniami, ktoré musia byť samozrejme primerane analyzované a samozrejme, že aj za spolupráce s parlamentom. Myslím si, že všetky tieto otázky, ktoré položili na stôl spravodajcovia za výb- z výboru FAM, ako aj isté ako aj, aj istý kritický postoj, ktorý by mohla mať komisia. Ja si myslím, že my by sme mohli tento text vylepšiť v priebehu nášho parlamentného procesu. No a potom samozrejme všetky otázky, ktoré zostanú na okraji, tým my sa môžeme zaoberať v budúcnosti. Ďakujem. Tak, fru Romero. Oh. Ďakujem pekne, pani Romero prihlásili sa traja naši členovia, ktorí by chceli vystúpiť v diskusii. Ak by viacerí sa chceli zapojiť do rozpravy, tak bolo by dobré, aby ste sa prihlásili. Tí traja, ktorí sú na zozname, sú pán Busutil, pani Boskúr a pani Bilbao. Ďalší, ktorí sa prehlás, prihlásia, budú zaznamenaní do zoznamu a chcela by som pripomenúť, že máme pomerne obmedzený čas, ktorý máme k dispozícii. A teraz dostane slovo najprv pán Busutil. Nech sa páči. Yes, thank you, Madam Chairman. Ďakujem pekne, pani predsednička. Ďakujem všetkým ročníkom, ktorí tu vystúpili. Ja tu hovorím ako koordinátor v mene EPP vo výbore LIBE. Pani predsednička, musím povedať, že som dosť sklamaný, až frustrovaný tým, čo nám tu bolo predložené. Medzi inštitucionálny rang, teda taká nejaká ťahanica medzi radou a komisiou, ktorá tu vznikla. Toto je klasický príklad Komisia nám na jednej strane hovorí, prosím, akceptujte môj návrh a príjmite ho čo možno najskôr. Teda toto nám hovorí rada a komisia nám hovorí, mne sa tento návrh nepáči a keď to príjmete, tak ja radu zažalujem. Takže toto je situácia, v ktorej sa nachádzame. Obe inštitúcie robia všetko, čo je v ich silách, aby nás zlákali, aby sme podporili ich konkrétny návrh. A moja otázka znie, je to seriózne? Je to seriózny prístup? Podľa môjho názoru nie. A mňa to mrzí, že musím povedať sudcovi rady, že e, poviete, no nech nás zažalujú, to podľa mňa nie je seriózny spôsob. Aj pánovi Folovi musím povedať podobné. Prijať návrh, ktorý obmedzuje uh, riešenie iba na trestnoprávne záležitosti, toto by v zásade znamenalo, že táto legislatíva bude platovať iba, platiť iba pre niekoľko členských štátov, zo pár členských štátov. Je to správna cesta? Ja osobne si myslím, že obe inštitúcie by sa mali vrátiť o krok späť a mali by vylepšiť svoj návrh, nájsť nejaký kompromis, dohodnúť sa a potom príďte do Európskeho parlamentu. Potom príďte k nám e, s koherentným návrhom, lebo to, čo máme na stole, absolútne koherentné nie je. A mňa to mrzí, toto je po druhý krát počas e, tohto obdobia, najnovšieho obdobia, e, kedy tu máme takúto rozpoltenosť návrh rady, návrh komisie. Pozrite sa na preklady a tlmočenie na tento príklad. Aj tam už sme cítili určité napätie medzi radou, ktorá prišla s vlastným návrhom a komisiou, ktorá potom predložila svoj iný, odlišný návrh. Takže je toto správna cesta, keď sa snažíme využívať tieto nové právomoci, ktoré nám udelila zmluva, ktorá umožňuje právo iniciatívy ako rade, tak aj komisie. Ja to nepovažujem za správny postup pri využívaní práva iniciatívy. A to skrátka nevyužíva to ustanovenie zmluvy správnym spôsobom. Takže, drahí kolegovia, ja by som navrhoval následovné. Po prvé, požiadajme o právne poradenstvo naše právne oddelenie, tak, aby sme mali nejaké e, usmernenie, aby nám povedali, aká je právna situácia, či ísť z právneho hľadiska cestou, ktorú navrhuje rada alebo komisia. Kto má skrátka pravdu? Uh, Takže áno, obraťme sa na právnu službu Európskeho parlamentu a potom primíme spoločne závery. Máme tu dva výbory, ktorých sa to týka, takže spoločné rozhodnutie musíme prijať, ale prosím, neunahlíme sa, aby sme sa nestali do situácie, kedy príjmeme nejaký legislatívny akt a komisia e, potom zažaluje Takže toto by podľa mňa nebol ten správny prístup k celej záležitosti. Ďakujem. Ďakujem pekne, nech sa páči pani Boskúr. Eh, Ďakujem pekne, pani predsedníčka. Najprv by som chcela povedať, že tento návrh je veľmi dôležitý. Je veľmi dobré, že bude existovať takýto ochranný príkaz, ale mali sme postupovať veľmi obozretne. Je veľmi polutovania hodné, alebo bolo by polutovania hodné, keby sa niečo nepodarilo presadiť, alebo niekde by to, tak povediať, zastalo, len preto, že by to nebolo realizovateľné. Preto musíme postupovať veľmi obozretne. Jednoducho, toto je náš dlh voči tým ženám, ktoré sú ohrozované. Dostávame sa k ďalšej otázke. Podľa mňa tu vzniklo trošku také nedorozumenie alebo taký zmetok. Keď bol prezentovaný ten návrh, vravelo sa, že bude na prospech žien. Potom sa hovorilo, že bude pomáhať vlastne všetkým. A teraz opätovne počujem v rámci diskusie, že ide o ženy. Ja teda vychádzam z toho, že ide o ženy. A ak by to tak nebolo, tak poprosím vás, aby ste mi to povedali. a mala by som jednu otázku. A síce, komisia spomenula, že ide o predovšetkým trestnoprávne delikty alebo aspekty a mne by zaujímalo, o čo tu ide konkrétne. Mohli by ste to nejako objasniť? E, zaujímalo by ma, čo na to povie rada, či po to spada napríklad aj nejaké prenasledovanie, sledovanie osôb a tak ďalej. Ide tu o iniciatívu 12 členských štátov, čo teda znamená, že 15 členských štátov sa do toho nezapojilo. Znamená to, že tieto členské štáty sú proti tomu? A ako to vyzerá s, s väčšinou? Preto by ma zaujímalo, ako to vlastne dopadne. Bolo by dobré, keď sme dost, vypracovali dobrý návrh. Ide o to, aby tie ženy, ktoré majú byť chránené, skutočne boli chránené bez ohľadu na to, kde sa nachádzajú. Nech sa páči. Pani Bilbao. Gracias, presidenta. Ďakujem, pani predsednička. Najskôr musím povedať, že moja krátka skúsenosť v parlamente eh, Mm, počas mojej krátkej skúsenosti mi táto iniciatíva spôsobila e, naozaj veľmi nepríjemné pocity, lebo si myslím, že takáto významná iniciatíva by nemala byť sprevádzaná e, týmto obrazom politického konfliktu. E, ja si myslím, že my všetky parlamentné skupiny, ktoré o tomto rozhodujeme, ak chceme teda naozaj niečo dosiahnuť. Ja si myslím, že toto nie je dobrý začiatok a možno možno, že je tu potom taký, taká predstava, že je veľmi ľahké a lacné zabíjať ženy v Európe. Lebo myslím si, že keby rada bola navrha niečo iné, boli by sme prijali spoločné e, riešenia a rozhodnutia, ale napriek tomu si myslím, že toto je dôležitá iniciatíva a my musíme ponúknuť riešenie aby ženy a aj muži, a tu chcem na niečo upozorniť, je potrebné chrániť jazyk, ktorý používame v 21. storočí a s legislatívou eh, rozličných členských štátov Európskej únie. Tam by bolo potrebné eh, umožniť aj eh, homosexuálnym párom E, byť chránené, lebo aj tí trpia e, týmto e, násilím v páre. Takže mali by sme ich začleniť do tejto témy. Myslím si, že je veľmi dôležité, aby sme dokázali schváliť niečo, čo by dalo riešenie týmto ženám, týmto postihnutým ženám. A teraz mám otázku tak na radu, ako aj na komisiu. Vidíte reálnu možnosť že prostredníctvom úsilia, o ktoré žiadam aj radu, aj komisiu, vytvoriť, prijať riešenie v lehote, ktorú máme k dispozícii, aby sme ženám poskytli ochranu. Myslím tým na ženy i na mužov, aby sme im postihli, poskytli ochranu proti domácemu násiliu v Európe v krátkej dobe a ak to nie je možné zo strany komisie vyvinúť úsilie alebo zaintegrovať nejaké provizorné riešenie do tohto návrhu na rok 2010. Ak nie, tak si myslím, že namiesto bezpečnosti ženám im spôsobujeme ešte vie, väčšiu mieru neistoty. A myslím si, že tým pádom potom neprinesieme nič E, k tomu cieľu a k tej mete chrániť bezbranných ľudí. Ďakujem. Ďakujem pekne. Chcela by som pripomenúť, že bolo položených veľmi veľa otázok, tak radi ako aj komisii. Štyri rečníci, ktorých máme ešte na zozname, tak vás by som chcela poprosiť, aby ste boli veľmi struční, aby sme potom stihli dostať vlastne odpovede od Radia komisie. Pani Kosta, nech sa páči. Grazie Presidente. Eh, credo che sia molto significativo che i eh, 12 paesi membri... Ďakujem pekne. Ja si myslím, že je veľmi dôležité, že týchto 12 členských štátov sa chopili iniciatívy a pevne verím, za tým je aj väčšina na rade. Je tam určitý nedostatok v legislatíve a to je veľmi jasné, veľmi zásadné. Týka sa to európskych žien a nielen ich, hovorím tu vlastne o všetkých potenciálnych obetiach. A sem spadajú aj malolety, lebo o ich problémoch sme vlastne nepočuli. Zatiaľ nič, ale dôležité je, aby sa tým chránili aj mladiství. Dôležité to, čo povedal pán Romero. Čo sa týka tej politickej situácie, e, musíme zabrániť tomu, aby parlament sa stal nejakou obeťou hier medzi komisiou a radou. To znamená, že my sa musíme snažiť práve naopak prispieť tomu, aby sa ten proces e, trošku rozbehol. To je ten cieľ, ktorý musíme dosiahnuť. To znamená, že my ako poslanci máme povinnosť vykonávať politicko-legislatívnu prácu. Samozrejme, bude dôležité zohľadňovať aj tie nové kompetencie, ktoré pre nás vyplývajú z Lisabonskej zmluvy. Čo sa týka ľudských a základných práv, tak medzi ne patrí aj právo na bezpečnosť, voľnosť pohybu, právo na ochranu žien pred násilím, potom aj téma obchodovania s ľuďmi, to tiež sem spadá. To znamená, že by sme sa mali snažiť eh, zabezpečiť eh, kompletnú ochranu článok 82 musí byť interpretovaný čo najširšie. Vieme, že veľká väčšina členských štátov rieši túto otázku v rámci trestného práva. Potom sú také štáty, kde sa to rieši v rámci občianského práva. A mňa by zaujímalo, čo nám povie komisia, že či je tam nejaká možnosť aby sa tento článok vykladal aj iným spôsobom. Myslím tým, ako si bude pracovať ten orgán, ktorý bude povedený prácou. To znamená, že ide o harmonizáciu a nie je to ani tak o to, aby sa harmonizovali jednotlivé právne systémy. Skôr ide o to, aby tie rozsudky, ktoré sa prijímajú, aby sa akceptovali všade. Samozrejme, tie rozsudky prídu z rozličných typov súdov, budú to občianskoprávne súdy, trestnoprávne súdy a tak ďalej. Ale jednoducho, keď sa vydá takéto nariadenie, dôležité je, aby sa všade tie rozsudky uznávali. To je to, čo nám musí ísť. Ináč by tu bola určitá nerovnováha pri ochrane. To je teda moja otázka na komisiu a zároveň aj výzva je našou povinnosťou zaoberať sa týmito témami. Musíme zohľadniť tú situáciu, ktorú tu máme od vtedy ako vstúpila Lisabonská zmluva do platnosti. Ďalej je tu aj spolupráca medzi výborom LIBE a výborom pre práva žien. A potom, čo sa týka otázky kolegyne zo skupiny EPP, respektíve bol to kolega, podľa mňa bolo by dobre sa obrátiť skutočne na právne služby, ale bolo by dobre, keby sa tým najprv zaoberali obidva výbory a potom by sa rozhodlo, ako budeme postupovať ďalej. Chceme predsa zabezpečiť maximálnu ochranu pre obete, to chceme iste všetci. Možno by bolo lepšie a ukázalo sa to aj v minulosti, že je dôležité sa pozerať trošku tak ďalej a musíme si uvedomiť, o čo nám vlastne ide. Ďakujem pekne. Pani Morvaj. Thank you, Madam Chair. I had a Ďakujem, pani predsednička. Jeden z našich eh, profesorov na práve nám hovoril, že právnikom vás robí to, že ste schopní nájsť v nejakej právnej dileme správne riešenie. Čiže keď to riadne, správne riešenie vidíte, tak to musíte aj právne podložiť. Takže prvá otázka znie, chceme chrániť tieto ženy? A ak áno, a ja pevne verím, že povedie áno, keďže sa zaoberám ľudskými právami, keďže sa zaoberám už 15 rokov násilím na ženách, tak ak, ak odpoveď bude áno, tak potom musíme nájsť to správne právne riešenie. Takže bolo by dobré, keby sme to celé vnímali mimo technickej spolupráce v oblasti práva. Je to predsa otázka ľudských práv. Ja nie som veľkým fanúšikom Lisabonskej zmluvy ako také, ale máme ju tu, máme tu nový prístup k ľudským právam, tak prosím, využíme tento rámec, ktorý tu máme kreatívnym spôsobom v prospech obeti. A ešte mám takú technickú otázku ak dovolíte. Pokiaľ ide o tento návrh, ten vychádza z toho, že obete alebo potenciálne obete musia mať rovnakú mieru ochrany v zahraničí ako v domovskej krajine. Takže ako to technicky bude realizovateľné v prípadoch, Pani Svensson, predsednička výboru FAM, hovorila o svojej vlastnej skúsenosti a vy ste, pani predsednička, povedali, že ste mali takýto systém elektronického monitorovania. Tento funguje vo Švedsku, v iných krajinách, ale v Maďarsku. Obete domáceho násilia nemajú k dispozícii takéto nástroje, takže aké technické riešenie ponúkneme? A ešte, aby som tu nebola taká technická, dovolte mi, aby som vám na záver, pani Svensson, v mene všetkých zneužívaných žien predložila túto, darovala túto kyticu. Pani predsednička, vy ste s nami zdieľali vašu osobnú smutnú skúsenosť ktorá zároveň skončila dobre. Bolo to na Medzený deň žien, takže e, je to veľká podpora pre všetkých u nás v domácich krajinách, pre všetky obete zneužívania. Ďakujem pekne a na konci schôdze vám odovzdám túto kyticu. Ďakujem ešte raz. Vám tak. E, Mykeš. Srdečná vďaka. Skutočne. A teraz ďalšia rečnička, pani Janko Dakis. Um, Ďakujem. Zhodneme sa na tom, že takéto opatrenie potrebujeme. Povedala to rada a všetci to počiarkli. Pokiaľ ide o tie prvé kroky, ktoré príjmeme, najskôr musíme zistiť, či to bude funkčné, či to bude operatívne. Naozaj násilie hranice nepozná a ja sa obávam, že sú tu takéto veľké názorové rozdiely, pokiaľ ide o súčasnú právnu situáciu, pokiaľ ide o status quo. Takže toto musíme na úvod vyriešiť. Je tu mnoho oblastí, ktoré sme nepokryli, ale podľa mňa musíme najskôr zistiť, e, aké je to právne status quo, či sa nachádzame v oblasti trestného práva alebo občianského, lebo naozaj platí, že to bude platiť iba v niektorých členských štátoch a v niektorých zasa nie. Takže ženy budú mať e, taký falošný pocit e, bezpečnosti a to môže byť škodlivejšie. Takže naozaj ne, neponáhľajme sa, je tu mnoho ešte sporných otázok, poriešme ich najskôr, dajme si na čas. Prečo sa takto ponáhľame? To je moja otázka. Ak sa ten problém riadne uchopí, tak ho môžeme vyriešiť raz a navždy Eh, Skrátka, nechceme zaviesť, zavadzať ženy, vytvárať takýto falošný pocit eh, ochrany, bezpečia. Musíme vedieť, eh, aké to bude pole pôsobnosti, či to bude pokrývať iba ženy alebo všetkých. Chrániť treba aj deti, aj mužov, veď aj muže môžu byť obeťou. Takže ja by som položila rade a, otáz, rade a komisii takú určitú prozbu, e, prosím, sadnite si k jednému stolu, e, zaoberte sa touto otázkou, dohodnite sa, e, poriešte všetky slabé stránky, všetky medzery a potom Európsky parlament urobí, čo bude potrebné. Zatiaľ by som navrhovala vyčkať. Ďakujem. A teraz má slovo pani Gomez. Ďakujem. Ďakujem, pani predsednička. Ja podporujem potrebu takéhoto nástroja. Ja nemôžem akceptovať to, čo povedala komisia, tú argumentáciu. Mám konkrétnu otázku. Má komisia nejaké konkrétne námietky? Ak áno, tak to prosím normálne nahlas povedzte pretože ste hovorili o rozlišovaní medzi občianskými postupmi a trestnými postupmi, ale mne sa to nezdá dostačujúcim argumentom e, preto, aby sme nenapredovali v tejto oblasti. Napríklad britská vláda, aký má názor na e, túto problematiku. Ja som si to prečítala ale neviem, ako si to mám vykladať. V Británii to je možno riešené v rámci občianského práva, ale neviem si predstaviť, ako by toto mohlo zabrániť prijatiu takéhoto dôležitého opatrenia e, vychádzajú z rôznych súdnych systémov v Európskej únii. A otázka na radu. Viacerí poslanci hovorili o ochrane žien, ktoré sú vystavené násiliu ale ak ja to chápem správne, tak to nie je obmedzené iba na ženy. Ani by to nemalo byť obmedzené na ženy. Malo by to slúžiť e, ochrane všetkým, ktorí ochranu potrebujú. Ak takúto ochranu dostali v jednom členskom štáte. Takže moja otázka na radu. Týka sa to žien, ale aj mužov a detí ktoré sú, ktorí sú obeťami nielen rodového násilia, ale môže ísť napríklad o svetkov nejakého trestného činu. Teda ľudia, ktorí avizujú e, napríklad korupčné afery a dúfam, že odpoveď rady bude, že to pokrýva všetky tieto osoby. Ďakujem pekne. Pani Parvana, skutočne vás poprosím, aby ste boli veľmi stručná. Ďakujem pekne, pani predsednička, skutočne veľmi stručne. Ja si sama kladiem otázku, keď, keď sa bavíme o tom, že muži bijú mužov, je to predsa e, problém stret, stret, e, trestného práva. Tuto je iný problém, tu ide ľudské práva. Tu ide o to, že muž bije ženu, to je iný prípad. A podľa mňa tu ide o ľudské práva, preto by sme mali začať myslieť istým novým spôsobom. Keď sa snažíme chrániť napríklad naše podniky, tak by sme mali chrániť aj naše tela a k ním pristupovať rovnako. Je mi ľúto, žiaľ mám veľmi málo času, a preto bude mať komisia, rada a spravodajcov iba jednu minútu dispozíciu. Najprv jednu minútu dostane zastupca rady. Eh, Budem veľmi stručný. Poprvé, to, čo navrhuje komisia, hovorí, my príjmeme dva nástroje pre trestnoprávne pokračovanie a pre občianske. To je nemožné, pretože vy, keď pôjdete z jednej krajiny, kde to rieši trestný systém a pôjdete, kde to rieši občianský systém a čo s tým urobíte? My jednoducho to musí byť kompatibilné. Treba dva systémy skombinovať, aby boli platné. To je nevyhnutné, to je, to je potrebné. Ako povieme obeti? Keď pôjdete do Nemecka a do e, Rakúska, tak vám to bude platiť, ale keď pôjdete do e, keď pôjdete z Nemecka do Španielska, tak to platiť nebude. Takže obidva nástroje treba prekombinovať. Po druhé, verte mi, jediným deliktom španielského predsedníctva bolo, že predložilo tento návrh, e, s ktorým predchádzajúca komisia súhlasila. Táto vojna, môžem vás ubezpečiť, že ju nezačala rada. To jednoducho e, to, to vyvstalo až potom, ako sa komisia ujala svojej funkcie. Rada urobila všetko, čo bolo v jej silách, e, predložilo všetky návrhy, vy viete, aký to malo priebeh, ale komisia to neprijala. A na druhej strane, aby som to spresnil, pre všetky obete, všetky, všetky obete hovoríme, že a to je prirodzené, aj to fakt, že vo väčšine prípadov ide o na domáce násilie, ale dá sa to aplikovať aj na iné delikty. To znamená, že 12 členských štátov predložilo túto iniciatívu. Našťastie dnes nás podporuje viac ako 12 členských štátov, ale pôvodne to bolo predložené 12 štátmi. No a na záver, samozrejme, pokiaľ ide o ten budúci inštrument a nástroj, je veľmi optimistické povedať, že to komisia predloží v roku 2001. Myslíme si, že tento nástroj je veľmi komplikovaný, že rozpúta veľkú debatu a bude to trvať veľmi dlho. Ja navrhujem, urobme prvý krok a keď s tým budú problémy, budeme ich spoločne riešiť spolu s vami E, pozrieme si otázku článku 9c, to môžeme vyriešiť prostredníctvom debaty. A my to chceme, my chceme s vami diskutovať. Ďakujem. Ďakujem. Ďakujem pekne. A teraz zostane slovo komisia. Pán Pol, nech sa páči. Áno, jedna minúta. Skutočne mám veľmi stručný. 25. mája sa uskutoční stretnutie s expertami z členských štátov a budeme diskutovať o týchto všetkých témach a budeme veľmi radi, ak by tam parlament vyslal zástupcov. Druhá vec. Máme tu dohody a to už bolo pred Lisabonom, aby štyri štáty mohli sa chopiť iniciatívy, komisia môže prísť takými iniciatívami a Jednoducho, e, bez ohľadu na to, kto sa chopí tej iniciatívy, musí byť to, to právo v poriadku. A také sú pravidlá, jednoducho nechceme to nejako podkopávať. Samozrejme, tuto v tomto prípade ide o, o problémy, ktoré sa týkajú ľudských práv a čo sa týka charty, ani a charta pre ľudské práva neposkytuje žiadny právny základ. To poskytuje dohoda, zmluva. A jednoducho tu sa rozlišuje medzi občianským právom a trestným právom. Jednoducho ja som to nenaformuloval tie dokumenty a môžem ju akurát oslovovať a hovoriť o tom, ako to je uvedené. Jednoducho komisia ako strážkynia zmluv vás musí predtým varovať. A musím povedať, že bola by to chyba. Máte právne služby, požiadajte ich o názor. My máme tiež právne služby a ja očakávam, že tie názory si budeme zdieľať. A toto všetko môže byť z tomu, aby sme predchádzali chybám. Takže by sme to mali mať jeden návrh, ktorý bude dobre pripravený. Bude tam dobrá analýza, konzultácia. Musí to schváliť parlament a rada a musí to pokrývať všetky možné využitia Európskeho ochranného príkazu. Ak to nebude tak vypracované, bude to pôsobiť iba čiastočne, nebude to uspokojivé. Toto nemá dočinenia so žiadnymi vojnami alebo konfliktami, ako to bolo spomínané v tomto kontexte, podľa mňa to nie je vôbec na mieste. Máme tu rozličné tri články, to je 82, 84, to sa oberá predkladaním kriminálnym činom, toto nie je vôbec pokryté tým návrhom, ani to nemôže byť lebo tam nie je právny základ. A potom občianské právo to je niečo oddelené. Som zapojené iné členské štáty. V jednotke bolo Dánsko a nie inde. Jednoducho Spojené kráľovstvo a Irsko postupovali iným spôsobom. Takže ako by sa to celé riešilo? Bola by taká zlá, zlátanina, nebolo by to dobré. To nie je to, čo by sme chceli ponúknuť eh, obetiam zločinov, oni sa slúžia lepší prístup. Ďakujem pekne. Ešte dám slovo pani Chimenez na jednu minútu a potom pani Romevo tiež jedna minúta. Nech sa páči, pani Chimenez. E, Budem veľmi stručná, pretože viem, že nemáme veľa času. Nazdávam sa, že sme teraz začali počúvať. Vši všetci teraz začínate počúvať a teraz musíme urobiť to, čo dlžíme všetkým obetiam, všetci, rada, komisia, spravodajcovia, všetci musíme premýšľať, čo počujeme a musíme pracovať, musíme študovať a musíme počkať do 4. júna, keď nám predložia definitívny text a ak sa rade podarí dospieť k dohode a schváli ho a musíme začať študovať a mať veľmi dobrý základ, nezávisle od eventuálnych pozmenujúcich návrhov, ktoré potom budú vyplývať z našej práce, ale my musíme e, mať dobrý základ. Ja osobne nechcem dávať obetiam falošné nádeje. E, oni už majú dosť manipulácií a my nemôžeme jednoducho využívať obete v prospech nikoho. A preto si myslím, že je veľmi dôležité zamyslieť sa nad tým, čo sme počuli, čo sme videli, e, premyslieť si názor všetkých, lebo každý má e, istú časť právy a čas, ktorý máme, by sme mali využiť na prípravu záverov a ja verím, že to bude najlepšie riešenie pre obete. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne. Teraz pani Romero. Dúfam, že riešenie v parlamente bude dostatočne bohaté, aby všetky pochybnosti, ktoré môžu v tejto debate vyvstať, aby sme ich riešili. Nie prvýkrát právny servis komisie e, nesúhlasí s právnou službou rady. E, je tu konflikt rozličných právnych E, služieb, čiže môžeme si myslieť, že sú tu diskrepantné právne názory. A teraz poďme na našu, k našej práci. To je práca náš, nás, členov parlamentu. Musíme praco, pracovať skutočne na tom, aby sme vyriešili to, čo sa dá vyriešiť, pretože keď je vôľa a keď je ohrozený život mnohých ľudí, tak som presvedčená, že tu bude dobrá vôľa z každej strany e, k tomu prispieť. Ďakujem pekne všetkým, ktorí sa zúčastnili rozprávy Rade, komisii aj poslancom z výboru LIBE a výboru FAM. Naozaj veľmi aktívna účasť dnes pri tomto zasadnutí. Témou sa budeme samozrejme ďalej zaoberať 31. mája. Budeme mať ďalšiu schôdzu s výborom LIBE pod zaštitou LIBE a som presvedčená, že sa nám podarí dosiahnuť pokrok, napredovať v tejto otázke v prospech Obeti. Ďakujem veľmi pekne. Zajtra o 9. sa vidíme. Ešte raz opakujem, sme v inej sále. Zoberte si všetky dokumenty. Ďakujem.